Good evening. Good evening. Dobrý večer. Dobrý večer vám prajem, dámy a páni. And gentlemen, do you have your voting cards? Máte za sebou hlasovacie kartičky, prosím? Nie? Well, please put them into the slot. Ak máte, prosím, e, zasunte ich do hlasovacích zariadení. Ste pripravení? Áno, takže začneme. Prvé testovacie hlasovanie. Hlasujte, prosím. Chcete hlasovať o 7. v Štrasburgu v pondelok? To je tá otázka, o ktorej sa hlasuje. Týmto končím hlasovanie. nie ste veľmi spokojní s týmto hlasovaním, ale tie výsledky sú skutočne nejasné. Mali by sme si zopakovať hlasovanie? Dear friends, we've got a lot of voting. That's a voting list, you see? Priatelia, máme, priatelia, máme pred sebou naozaj dlhé hlasovanie. Dobre si to zorganizujme, aby sa nám to rýchlo darilo. Prvá správa, ktorá je pred nami na stole, spravodajkyňa Pilar de Castillo, ale Európsky kódex elektronickej komunikácie. Začneme hlasovať. Okay. <clears throat> Pozmejúci návrh 145, kto je za? Proti? Kto sa to si overíme elektronicky. Close the vote. Končím hlasovanie. Prijaté. 1, 4, 6, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overujeme elektronicky. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 1,47. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijaté. 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 296 a 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. IMKO 76, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 2, 9, 7 a Libe 15, kto je za tieto dva? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 1, Libe 24, kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 2, 9, 8 za? Proti. Overíme si to elektronicky. 298. Končím hlasovanie. Prijaté. 317. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 318 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 77 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 16 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. Nie, overíme si elektronicky. O, Libe 16. Overujeme. Končím hlasovanie. Z EPP tu máme jedného navyše. Jeden hlas navyše. Teraz je to v poriadku. Zamietnuté. 3, 1, 9 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 3, 2, 0. Kto sa za? Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 3, 2, 2. Za? Proti? Overíme si. Hlasujte prosím elektronicky o 3, 2, 2. Končím hlasovanie. Prijaté. 3, 2, 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 3, 2, 5. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 3, 2, 7 za. Proti? Zdržiava sa hlasovania. Zamietnuté. IMKO 79, časť 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Kompromis 7 za za kompromis 7. Kto je? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Prechádzame na stranu 9 z 94, pripomínam. Strana 9. 37. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Overíme. Nech sa páči. Hlasujte elektronicky o 37. Overujeme ju. Končím hlasovanie. V EPP je o jeden hlas navyše. Teraz končím hlasovanie. Prijaté. Zdvíhajte poriadne ruky, kolegni, kolegovia. 38 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? 38, I close the vote. Končím hlasovanie. Prijaté. 3, 9, 6. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Spolu hlasujeme o pozmenujúcich návrhoch, ktoré sú na zozname. Kto je za ne? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Sú prijaté. Ďalšia skupina pozmenujúcich návrhov za. Prepačte, ale nebudem to všetko čítať. Kto je za? Proti? Kto sa zdrieva hlasovania? Sú prijaté. 39. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Áno, overíme si to, keď chcete. O 39. hlasujte, prosím, elektronicky. Teraz končím hlasovanie. Prijatá. 406 a 407, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, sú prijaté. 408 za, proti. To sa, overíme si to. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 409 410 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania, sú prijaté. 411 a Libe 20, kto je za, Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 412 a Libe 21 spolu so 413, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 414, kto je za? Against. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 415, kto je za? Proti? Overíme si to elektronicky. Overujeme 415 o jedného EPP z EPP je naviac. Teraz končím hlasovanie. Ešte nekončím. Ešte niekto z EPP by mal vysunúť kartičku z hlasovania, z jeho zariadenia. Ďakujeme. Teraz je to v poriadku. Prijaté. 416, Libe 22 spolu. Kto je za proti? Kto sa zdrieva hlasovania? Prijaté. Kompromis trojka. Kto je za? Kto je proti? Kto, to si overíme elektronicky, je to veľmi dôležité. Overujeme. Kompromis trojku. Hlasujte, prosím. Znova o jedného za EPP navyše. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis dvojka. Kto je za? Pro, je to na strane 15. Kompromis dvojka, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Kompromis osmička. Nie, se, je to na strane 17, osmička. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Strana 21, 4, 9, 6 a kult 40. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Kompromis 5. Ešte sa vraciame, prepačte, ospravedlňuje sa predsedajúci 4, 9, 7 za proti. Kto sa zdrieva hlasovania prijatá? Takže nespíte. Kompromis 5 teraz, kto je za? Proti? Kto sa zdrieva hlasovanie? Ja myslím, že to musíme overiť. Je to kompromis, takže hlasujte prosím elektronicky. Teraz už je to jasné. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Prosím vás, dvíhajte ruky, priatelia. Strana 42, kompromis 9a. Hlasujeme elektronicky, pretože to bude určite tesné. Kompromis 9a. Končím hlasovanie. Prijaté. V poriadku. 9a prijaté. Prechádzame na kompromis 10 za Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 11 za. A prepačte, ospravedlňuje sa predsedajúci. 21 je strana. Nie, nie, máme tu iné číslovanie strán v rôznych dokumentoch máme tu dva rôzne e, zložky dokumentov, takže už stranu hovoriť nebudem. Budem hovoriť len kompromis 11. Za proti, kto sa zdržiava prijatý. 5, 6, 3 plus Libe 25 a Imke, Imko 96, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 5, 6, 4, kto je za, proti. Overíme si to elektronicky. I close the vote. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 6 až 7 strán dopredu. Kompromis 5, 4. Kto je za? Štvorku. Kto je proti štvorke? Kto sa zdržiava hlasovania? Štvorka prijatá. Teraz hlasujeme o prechádzame o 15-20 strán ďalej. Na mojej, e, v mojom dokumente je to strana 47, kompromis 1. Čakám, čakám. Jasné, počkám na vás. Nemôžete vôbec spať ani oko zažmúriť. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je to kompromis 1. Kompromis 1. Neviem číslo strany vo vašom dokumente. Pani spravodajkyňa, samozrejme vždy máte právo sa ozvať. Kompromis 1, kto je za? Proti? Kto sa zdrieva hlasovania? Prijatý ďalších 18 strán, alebo tak nejako, prehrňte ďalej, kompromis 20a. 20 Máme veľa času, nezdržujme kompromis 12a. 12a, ste pripravení hlasovať o 12a elektronicky? Bude to opäť tesné. Kompromis 12a. Končím hlasovanie. Väčšina, takže je to prijaté. Prechádzame na ďalšiu stranu. Kompromis 13a. Hlasujeme elektronicky, prosím. O 13a. Prosím, hlasujte elektronicky. Končím hlasovanie. Prijatý. Ešte niečo sa vám nezdá, kolegovia? Chcel by niekto niečo povedať, či nie? Nič. V poriadku, dobre. Prechádzame na o niekoľko strán dopredu, možno 7 stran 8. Prechádzame na kompromis 1066D. Musím vám predsa povedať, ktorý kompromis. Ešte nehovorím, že budeme hlasovať. Iba hovorím 1066D. 1066D. A teraz hlasujeme za, proti, to sa zdržia. Overíme si to elektronicky. 1066D. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. IMKO 157, kto je za? kto je proti. To si žiaľ musíme zasa overiť elektronicky. Hlasujte prosím. A končím hlasovanie. Prijaté. 1067, kto je za? Kto je proti? Overíme. Overíme. Hlasujeme elektronicky o 1067. O 1067 hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 1068. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Teraz. Máme tu ústne predkladaný pozmenujúci návrh k 1062. Prepačte, ospravedlňujem sa predsedajúci k 1072. Máte proti tomuto námietky? Nie sú žiadne. Preto môj návrh je, že budeme hlasovať takto. Počúvajte ma. 1072 vrátane ústne predloženého pozmeňujúceho návrhu. Budeme o tom hlasovať. Spolu s, na ďalšej strane máme IMKO 160. Budeme o tom hlasovať spolu. A potom Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 107.1. Ak nebude prijaté, predchádzaj, ak to neprejde v predchádzajúcom hlasovaní. Dohodli sme sa o takomto postupe? Takže 1072 s ústne predloženým pozmenujúcim návrhom plus IMKO 160. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zrieva hlasovania? Prijaté. Teraz prechádzame na 107 3. Kto je za? Proti. 107 1 Preca už je bezpredmetné. Teraz. Ak by sme boli hlasovali za 107.2 plus 160, tak by 107 1.071 o nej sa hlasovala, ale teraz je bezpredmetná. 1.07.1 zamietnutá. 1.07.4 a 1.0.161 IMKO, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 1.07.2 a IMKO 1.6.2 kto je za, proti? Kto sa držíva hlasovania? Zamietnuté. 1076 a Libe 43 a Imko. Nie, nie, len tieto dva. O nich hlasujeme. Kto je za? Proti? Kto sa... Overíme si to. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Imko 1, 6, 3, kto je za? Proti, kto sa zdrieva hlasovania, prijaté. Teraz prechádzame na o 6-7 strán. Ďalej počkám na vás, kým to prelistujete. Ideme hlasovať o 1, 4, 8 libe, ale ešte nehlasujeme. Neviem číslo strany. 1, 40, 1, 148 spolu s 149 Libe, Libe 2, 150 a Libe 3. Všetky tieto ako blok. Kto je za tento blok? Proti. Kto sa zdrieva hlasovania? Prijatý. 151 a IMKO jednotka spolu. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to. To by bolo asi lepšie. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Prijaté. 1, 5, 2 a Libe 4 za. Proti. Overíme ešte raz. Aj toto. 1, 5, 2 plus Libe 4. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz 4 pozmenujúce návrhy. Hlasujeme o nich blokovo. Kto je za? proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 161 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. IMKO 4, časť 1, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. IMKO 5 za, proti, je to zamietnuté. Nie, e, ešte to sa zdržiava, ale je to zamietnuté. 1, 6, 9. Kto je za? Proti? To sa overíme elektronicky. 1, 6, 9. Overujeme a končím hlasovanie. Máte 1, 7, 0, ale to je 5, Kto je za, proti, kto sa zdrieva hlasovania. 1, 7, 2 za, proti. proti. Zdržali sa zamietnuté. Imko 6 za, proti. Zdržali sa je zamietnuté, Liba, Libe 6 za, proti, prijatý. I will check it. Libe 6. We check Libe. Libe 6. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 176 za. Proti. To si overíme. 176. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 285 za. Proti zdržali sa prijatí. Teraz prejdeme na poslednú stranu. A nájdete si poslednú stranu, prosím, pretože to bude záverečné hlasovanie o návrhu správy znení pozmeňujúcich návrhov a bude to menovité hlasovanie. Chápem, že ste pripravení, takže hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté veľkou väčšinou. Gratulujeme spravdajcovi. No a druhé tiež menovité hlasovanie na otvorenie medzi inštitucionálnych zasadnutí pravidlo 69C. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Áno, veľkou väčšinou to bolo prijaté. Takže otvoríme medziinstitucionálne rokovania. Ďakujem veľmi pekne. Pani spravodajkyňa ešte niečo chce povedať. Ďakujem pekne. Myslím, že teda všetky témy e, sú zaujímavé a dôležité. Toto je do, e, téma, ktorá bude mať dopad na budúcnosť Európy, infraštruktúru a my teraz musíme spraviť ďalší krok v dialogu tak, aby sme dokázali reagovať na dnešné hlasovanie a prispieť k záverečnému výsledku tohto rozhodnutia elektronické komunikácie. No a musíme zlepšiť konektivitu, čo je hlavná vec, ako môžeme teraz prispieť spolu s hospodárskou súťažou spotrebiteľské práva, jednotný trh samozrejme, no ale dnes chcem vám hlavne poďakovať. Chcem ti poďakovať tiež naš, našim zamestnancom. Bolo to úžasné. Tisíc pozmeňujúcich návrhov sme mali a tisíc pozmeňujúcich návrhov pokrylo, pokryli kompromisné návrhy. Ja chcem tiež poďakovať môjmu mimoriadnemu asistentovi a tiež ďakujem za podporu a pomoc sekretariátu. Ďakujem, ďakujem pekne. No, teraz nezačneme diskusiu, ale možno vy chcete dodať pár slov. Áno, v mene tieňových spravodajcov ďakujeme spravodajkyni. Bolo to ťažká práca, veľa pozmeňujúcich návrhov a to bojím, ak sa snažíte prepojať a prepojenie je zlé, tak je to rovnaké, ak sa nám nepodarí teraz tak eh, spojenie v Európe bude zle, takže všetci vieme, aké to je dôležité. Ďakujem pekne. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne. Tak prejdeme k návrhu uh, nariadenia o BEREK, orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, spravodajcom náš kolega Tošenovský. Kompromis 1 až 19 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz prejdeme k na predposlednú stranu. Takže preskočíme približne 60 strán. Pán Tošenovský nám dal dnes eh, mimoriadný dar, takže predposledná strana, alebo možno dokonca posledná strana, pozmenujúci návrh 163 za, proti ešte raz. Je 163 za, proti. To si overíme. Hlasovanie ukončené. Accepted. One, six... Prijaté 164 za, proti. Zdržali sa. To komplikované, prosím Hlasujte. Jasne, overíme si to elektronicky. 164. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. O jedného hlas, hlas, člena EPP hlasuje naviac. Bolo to prijaté. 165 za, proti, zdržali sa zamietnutí 166 za, proti, zdržali sa zamietnutí 167 za, proti, zdržali sa zamietnutí 168 za, proti, to si overíme 168, hlasujte prosím, Zase o jedného člena EPP hlasuje naviac. O jedného člena EPP hlasuje naviac. Dobre, Kristianis. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté to bolo. Záverečné hlasovanie. Elektronické hlasovanie o návrhu správy, znení pozmenúcich návrhov. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. Gratulujeme spravodajcovi. A druhé hlasovanie o otvorení medziinstitucionálnych rokovaní, pravidlo 69c. Hlasujte prosím. V menovitom hlasovaní hlasovanie ukončené. A veľkou väčšinou to bolo prijaté. Gratulujem spravodajcovi. Pán spravodajca by chcel niečo povedať, len veľmi stručne. Ja by som chcel poďakovať tieňovým spravodajcom aj kolegom asistentom a tá odmena, že dobre spolu, fungovala spolupráca, je, že sa nám podaril jeden kompromis. Veľmi si to vážim a ďakujem. A teraz prejdeme k tretiemu hlasovaniu. Spravodajkňou je naša kolegyňa Kaja Kalas. Rešpektovanie súkromného života a ochrana osobných údajov v elektronických komunikáciách a zrušenie smernice z minulosti. Pozmeňujúci návrh 118 za, proti zdržali sa prijatí 119 za, proti zdržali sa prijatí 7 pozmenujúcich návrhov spoločne od pozmenujúcich návrhov 120 až po 130 za. Proti zdržali sa zamietnuté 121 za. Proti zdržali sa prijatí 122 a 123 za. Proti zdržali sa zamietnutí 128 za. Proti to si overíme. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 131 a 132 za. Proti. Tiež si to overíme. 131 a 132. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté tentokrát. 133 za a 52 za. Proti zdržali sa prijatý. 135 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 136 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 137 za, proti, si overíme, proti, 137 si overíme, hlasovanie je ukončené, 138, pardon, 64 za, proti. To si overíme. 138 a 64. Kontrola. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté 139 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 140 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 141 za, proti, zdržali sa zamietnutí 142 za, proti, zdržali sa zamietnutí 143 za, proti, zdržali sa, to si musíme overiť. Hlasovanie ukončené, bolo to prijaté, 145 za, pardon, 144 za, proti, zdržali sa zamietnutí 145 za, proti, zdržali sa, to si musíme overiť, 145 si skontrolujeme, hlasovanie je ukončené, bolo to prijaté 146 a 66 za proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 12 za, proti, zdržali sa za, prijatý, kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatý, 153 za, proti, zdržali sa zamietnutý kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatý, Teraz preskočíme niekoľko strán a kompromis 15 za proti zdržali sa prijatí kompromis 16 na ďalšej strane za proti zdržali sa prijatí teraz o 4 až 5 strán ďalej kompromis 17 za proti zdržali sa prijatí na ďalšej strane kompromis 18 za proti, zdržali sa prijatí. 290 za, proti. Overíme si to. Hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté veľmi tesne. 291 za, proti to si overíme. 291. ...291, hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. Kompromis 19 za. Proti, zdržali sa prijatí 302 za. Proti, zdržali sa prijatí 303 za. Proti, zdržali sa to si skontrolujeme, 303, 303, hlasovanie ukončené, zamietnutý 304 za, proti, zdržali sa, to si overíme, 304. Hlasovanie ukončené prijatý kompromis 20 za, proti zdržali sa prijatý kompromis 21 za, proti zdržali sa prijatý pozmeňujúci návrh 333, druhá časť, kto je za, proti, to si tiež overíme, 333, druhá časť, hlasujte, Hlasovanie ukončené. nebolo to prijaté. Kompromis 22 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 343 za. Proti. Overíme si to. 343. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 344 za. Proti Udržali sa zamietnuté, 346 za, proti, tiež si to ešte skontrolujeme, 346, kontrola, hlasovanie je ukončené, bol prijatý, 348 za, proti, zdržali sa zamietnuté 349 za, proti, zdržali sa a myslím, že to bolo zamietnuté. Áno. 350 a 351 za proti to si overíme 350 a 351 hlasovanie ukončené bolo to prijaté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 proti, zdržali sa zamietnutí. 44 za, proti, zdržali sa zamietnutí 45 za, proti, zdržali sa zamietnutý kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 50 za, proti, zdržali sa zamietnutí 51 za, proti, zdržali sa prijatí, 54 za, proti, to si overíme, 54, 54 kontrola. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí, 59 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 65 za, proti, to si overíme, 65, to si overíme, hlasujte, hlasovanie je ukončené, bolo to prijaté. 68 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 67 za, proti, to si overíme. 67. Hlasujte, prosím. Hlasovanie ukončené. No, bolo to zamietnuté. 69 za. Proti. Zdržali sa. To si tiež overíme. 69. Kontrolujeme 69. Hlasovanie ukončené. Prijatý. 71 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 72 za. Proti zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za. Proti zdržali sa prijatí. Pozmúci návrh 75 za. Proti zdržali sa zamietnutí. Kompromis 5 za proti zdržali sa prijatí, 79 za, proti zdržali sa zamietnutí, 80 za, proti zdržali sa zamietnutí, 82 za, proti, to si overíme, 82. And I close the vote. Končím hlasovanie o 82. Je to zamietnuté. Kompromis 6 za proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 6 za, proti, zdržali sa, e, schválené. Osmička, kompromis 8, schválené. 9, kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, schválené. 10 za, proti, zdržali sa, schválené. 102 za, proti, zdržali sa schválen, zamietnuté 103 za, proti, e, zdržali sa schválené 11 za, proti, zdržali sa e, schválené 104 za, proti, zdržali sa schválené 105 za, proti, zdržali sa zamietnuté 106 e, za, proti, zdržali sa schválené 108 za, proti, zdržali sa zamienuté. 109 e, e, za, proti, to si overíme, 109. 109. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválené, 13 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 114 za, proti, zdržali sa Zamieta sa 115 za. Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. 115. Dobre, 115 si overíme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 116 za. Proti. To si overíme. 116. Overujme si. 116. And I close the vote. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 117 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. A teraz záverečné hlasovanie menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené veľkou väčšinou. Gratulujeme pani spravodajkyni. Pani Kaja Kalas. Nie je tu. Dobre, môžeme pokračovať. Teraz prejdeme na ďalšieho spravodajcu, pán kolega Poche. Zriadenie návrh nariadenia o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály, ktorým sa mení a upravuje predchádzajúce nariadenie. Máme 9 pozmeňovacích návrhov na začiatok. Máte nejaké výhrady k tomu, aby sme hlasovali naraz o 9 pozmeňujúcich návrhoch? Zdá sa, že nikto. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Žiadne výhrady. Dobre, takže sme odhlasovali, že zamietame. Teraz kompromis 1 za, proti zdržali sa schválené 2 za, proti zdržali sa schválené 10 za, proti zdržali sa za, schválené. Kont 1 za, proti zdržali sa schválené 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Kokobu 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Kokobu 3 za, ešte, prepačte, kompromis 2. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Kont 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Kont 4 za, proti, to si overíme. Kokobu 4. Jedného z EPP máme naviac. Ja nehlasujem. Niekto iný hlasoval. Nie je možné, aby tam bol môj hlas. It's okay. It's okay. It's okay. Už je to v poriadku. My sa asi rozmnožujeme tým, že tu sedíme. Je to teda zamietnuté. Kom, kont 4 je zamietnutý, 14 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kont 5 za, za proti, zdrž, to si overíme. Kont 5, otváram hlasovanie. Uh, OK. I close the vote. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz tu máme kompromis 3. Za. Proti. Zdržali sa. Je to schválené. Teraz 4 pozmeňovacie návrhy naraz. Je niekto proti tomu, aby sme hlasovali naraz? Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. Záverečné hlasovanie menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. A končím. Je to schválené. Say... Nepovedal som, že blahoželám. Teraz prejdeme na Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018. Predtým to bolo omnibus nariadenie a teraz je to e, rozpočet na rozpočtový rok 2018. Všeobecný rozpočet. Pozmenovací návrh 1 za, proti zdržali sa schválené 2 za, proti zdržali sa, zamieta sa 3 za, proti zdržali sa, zamieta sa 4 za proti, zdržali sa schválené, 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 6 za, proti, to si overíme, 6. Overujeme si 6, pozmeňovací návrh, končím hlasovanie, zamieta sa, 7 za, prvá časť sedmičky za, proti, zdržali sa, toto si overíme. Prvá časť pozmeňovacieho návrhu 7. Overujeme si to. Je to zamietnuté. A teraz druhá časť odpadá, pretože prvá časť nebola schválená. 8 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 9 za proti, zdržali sa, schválené. 10 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 11 za, proti, to si overíme. 11. I close the vote. Končím hlasovanie, je to zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 13 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. 15 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 17 za, proti, zdržali sa, schválené. 18 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 2 za, proti, Zdržali sa? Je to schválené. 23 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 24 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 25 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 26 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 27 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 28 za. Proti? Zdržali sa? Je to schválené. Záverečné hlasovanie menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. And I close it. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kolegyne, kolegovia, chcem sa vám veľmi srdečne poďakovať za hlasovanie. A prosím, ostaňme ešte v tejto sále, pretože pokračuje zasadnutie výboru ITRE. Prosím, ostaňte v tejto hale. Vidím, že vôbec nemám vplyv na vás tým, čo rozprávam. We cannot manage. Everybody is, is disappearing. disappearing. Uh, <laughs> we were Uh, kolegovia. Kolega Nika a ďalší priatelia. Ak chcete diskutovať medzi sebou, tak prosím, choďte mimo túto sálu, pretože ja teraz chcem pokračovať eh, s našim zasadnutím. Čaká nás správa pani, pána Bütikhofera. Pani Bienkovska príde až o 30 minút. Smerom k stratégii digitálneho obchodu. To je bod číslo 9 na našom programe rokovania. Trade strategy Uh, Je to stanovisko ITRE k iniciatívnemu stanovisku INTA. Okay. Um, on behalf, I understand, on behalf of Mr. But- v mene pána Bütikhofera sa vyjadrí pán Turmes uh, zo Zelených. Máte slovo. Pán Bütikofer musel ísť na plenárku, bohužiaľ, teda prekrývajú sa tieto záväzky a chápem, že musíme to prediskutovať teraz, inak by sa oneskorilo hlasovanie. Ja navrhnem, Eh, všetci tieňovi majú tých 9 bodov od pána Bütikhofera, ale nebudeme to celé čítať. Začnem diskusiu a možno pán Bütikhofer príde na e, záver diskusie, aby sa vyjadril. Dobre, kolegyne, kolegovia, začníme s rozpravou. Začnem a dám slovo tieňovým spravodajcom. Tieňový spravodajca za EPP je pán Aldo Patričelo. Cari colleghi, Kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať spravodajcovi Bütikhoferovi za vynikajúci text. Máme vnútorný digitálny trh a e, jeho e, završenie je predpokladom na to, aby EÚ e, ostala ekonomickým svetovým lídrom. Musíme tým podporiť aj rast európskych podnikov, aby mohli fungovať na medzinárodnej úrovni. Internet a nové technológie e, veľmi radikálne zmenili životy občanov a takisto spôsob, ako funguje spoločnosť a ekonomika. A preto je dôležité, aby trh bol stále viac digitalizovaný a Európska únia na to musí byť vybavená nástrojmi, ktoré budú schopné e, zaručiť voľný pohyb bez prekážok na tomto trhu a je potrebné zabezpečiť vysokú ochranu e, osobných údajov aj spotrebiteľov. Mnohé e, platné obchodné normy v súčasnosti nerešpektujú túto realitu, nezodpovedajú jej. Vlády na celom svete Uh, kladú prekažky do, na, na, do cesty týmto, týmto stále viac prepojeným digitálnym trhom a takisto digitálnym podnikom. Európska únia nemôže pripustiť digitálny protekcionizmus. Nechceme fragmentáciu, uh, či už legálnu alebo byrokrat, byrokratickú. Nemôžeme týmito byrokratickými prekážkami e, brániť rastu e, európskeho digitálneho trhu, ktorý e, sa odhaduje na približne 415 miliard eur. Musíme poskytovať nové možnosti vytvárania pracovných miest, možnosti vzniku nových digitálnych služieb, startupy musia dostať priestor a takisto existujúce podniky musia dostať E, možnosť rásť na tomto trhu, ktorý má viac ako 500 tisíc spotrebiteľov. Zjednodušenia sú veľmi dôležité pre malé a stredné podniky. Online platby, eliminácia um, zbytočných prekážok, to musí byť základ digitálnej obchodnej stratégie Európskej únie. Táto stratégia musí byť ambiciozna, aby vytvorila hmatateľné výhody pre spotrebiteľov. A preto musíme realizovať uh, skutočnú komunitárnu stratégiu, ktorá zaručí európskym podnikom rovný prístup k trhom tretich štátov. Pretože to naozaj poskytne hmatateľné výhody spotrebiteľom. A pritom je ale potrebné za, zaručiť aj základné práva osôb a vytvoriť globálne normy. Ďakujeme spravodajcovi za predložený text a musím povedať, že vďaka e, pozmeňovacím návrhom, ktoré e, prijal. Určite ten text ešte zlepšíme. Do mm, zajtrajška je potrebné a možné ešte predkladať pozmeňovacie návrhy. Myslím si, že ten text bude naozaj ambiciózny a poskytne výboru pre medzinárodný obchod e, potrebnú inšpiráciu a potrebné podnety. Ďakujem. Ďakujem, kolega, za vaše pripomienky. Za SAD sa vyjadri pán Peter Korubačev ako tieňový spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi Butikhoferovi za prácu na tomto texte. Môj predrečník spomenul protekcionizmus, som veľmi rád, že sa k tomu vyjadril. My máme odlišné prístupy. Sú tu bariéry ako geoblocking alebo požiadavky na lokalizáciu, lokálne obsahy, komplexná technológia, alternatívne platobné metódy. Len v rámci EU jeden belgický think tank identifikoval 22 lokalizačných opatrení, kde členské štáty bránia transferu dát do iných členských štátov. Toto sa deje iba v EÚ. Predstavte si, čo sa deje mimo EÚ. A preto musíme identifikovať prekažky pre digitálny obchod a musíme navrhnúť nejakú cestovnú mapu, ako postupovať. Elektronický obchod exponenciálne rastie, ale v Európe cezhraničný elektronický obchod je iba malo, malým zlomkom celkového obchodu. Ešte stále elektronický obchod je dôležitý pre malé a stredné podniky a pre ďalší rozvoj. Elektronický obchod presahuje národné trhy a e, posúva malé a stredné podniky na globálne trhy. Samozrejme musíme robiť porovnávanie medzi štátmi v oblastiach ako ochrana spotrebiteľa, dodávanie balíkov a rôzne ďalšie dôležité oblasti. Európska únia musí urobiť pokrok aj v digitálnej colnej správe. Je potrebné vytvoriť možnosti online registrácií, platenia cieľ na internete a tak ďalej. Otvorené IT normy a harmonizované označovanie balíkov. Toto musíme zaviesť na medzinárodnej úrovni, aby sme znižovali náklady a pomohli aj medzinárodným spotrebiteľom. Digitálny obchod potrebuje dôveru a je potrebné vypracovať aj e, všeobecne akceptovanú IT e, značku e, dôvery, ktorá by sa používala na globálnej úrovni. Takisto nemala by existovať všeobecná e, povinnosť e, ex ante monitorovať obsah, ale je potrebné signalizovať e, nelegálny obsah a zaručiť autorské práva. A dohody o voľnom obchode by nemali byť jediným mechanizmom spolupráce, ktorý umožňuje digitálny cezhraničný obchod. Keď EÚ podpisuje svoje dohody o zahraničnom obchode, obchode. E, myslím si, že všetky musia obsahovať digitálnu kapitolu e, Singapuru, Kanade a iným štátom. Musíme ponúknuť naše digitálne pravidlá. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom bude e, Nikolaj Barekov. Dobrý večer, pán predseda. Digitalizácia internetu, nové technológie, toto všetko hĺbkovo ovplyvňuje našu spoločnosť a hospodárstvo. Tradičné priemyselné odvetvia digitalizujú čoraz viac e, produkcie, služby a tie najmenšie firmy môžu mať dosah na svojich klientov rýchlejšie a za nižšie náklady ako kedykoľvek predtým. Mnohé z existujúce pravidla obchodovania e, sa nevzťahujú na tieto nové reality. Vlády predtým vytvárali prekažky, blokovali prístup k trhom a vytvárali neférové výhody pre miestne firmy. Umožnenie malým a stredným podnikom toho, aby nakupovali online. Tieto prekážky odstraňuje, bariéry obchodu sa rušia a toto by malo byť cieľom stratégie EÚ. To by vytvorilo hmatateľné benefity. Európske firmy by mali mať prístup na trhy v tretích krajín. To je kľúčová dôležitosť tejto správy. Každý rok Európska únia predáva tovar vo výške 1,7 trilióna a treba sa zamerať na ďalšie e, odstraňovanie prekážok bez toho, aby sa diskreditovali naše hodnoty. Dôraz treba položiť na opatrenia, ktoré komplikujú prostredie obchodovania, vyžadovanie miestneho obsahu, pomalé colné služby, postupy, ktoré negatívne e, dopadajú na firmy a zabraňujú im digitálne obchodovať. Kvalita digitálnych sietí, rýchlosť internetu a hm, rýchlosť prepojenia internetového poskytuje obchodné príležitosti, ktoré ďalej e, umožňujú rozmanitosť výrobkov a z toho profitujú spotrebitelia. Pani Biriza ALDE

Kom je pani Toja, naša podpredsednička. Chcem dodať iba niekoľko pripomienok. Myslím si, že návrh pána Bütikhofera je veľmi presný, precízny, tak ako vždy všetko, čo on pripraví. Osobne chcem zdôrazniť dva aspekty. Poprvé, my chceme rozvíjať medzinárodný obchod, elektronický obchod sa nachádza v určitom rámci, ktorý ale presahuje hranice EÚ, ale na to potrebujeme komunitárne nástroje. Čiže je potrebné prepracovať smernicu o elektronickom obchode. Viem, že je to tabu v našej EÚ, ale mali by sme to urobiť, lebo je potrebné riešiť ten svetový kontext, ale aj posilniť e, túto smernicu. Aj kolega Patričelo na to poukázal. No a Druhá vec, e, sú tu teri, traja aktéry, e, podniky, ktoré poskytujú služby a vyrábajú produkty, potom sú tu spotrebitelia a potom zamestnanci. A nás ako výbor v prvom rade zaujímajú podniky, ale to nie je oddelené od témy práca. Toto sú dve prepojené témy a ja chcem povedať, že tu musíme zdôrazniť E, to, že je potrebné umožniť rast, rast digitálnemu podniku, to pomáha aj zamestnancom. Ja som dnes čítala jeden talianský článok, veľký prieskum, kde sa hovorí o mm, nádeníckej práci a to je spôsob práce e, napríklad v poľnohospodárstve, v tradičných oblastiach, kde sa vykoristujú mm, pracovníci. Čiže v modernom svete existuje toto vykoristovanie nádenícke a toto existuje aj v digitálnom svete. A je tu veľké, veľké nebezpečenstvo, že uh, digitálnym pokrokom budeme ešte viac umožňovať vykorisťovanie pracovníkov a takejto nádenickej, v úvodzovkách nádenickej práce. Čiže aby sme zlepšili Digitálny trh musí byť kvalitný aj z pohľadu e, zamestnávania a práce. Ehm, aj to, na to musí záležať e, nášmu výboru. Inak je to dobrý, e, dobrý text. Predložíme niekoľko pozmeňovacích návrhov. Ďakujem. Kolega Zorinio, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Hm. Ďakujem aj spravodajkyni. Táto digitálna oblasť je dôležitá, ak Európa chce byť e, digitálnym svetovým lídrom. Ale ešte sme sa tam nedostali a nepodarilo sa nám to ani počas predchádzajúcich digitálnych revolúcií. Máme tu veľkú výzvu a to je nový digitálny trh, ktorý bude, budeme musieť teda zohľadňovať nové technológie, a nesmieme zabúdať na to, že tieto nové technológie musia umožniť EÚ, aby našla novú pozíciu na svetovom digitálnom trhu, ale zároveň nesmieme prísť o naše tradičné hodnoty a práva občanov. Čiže ten náš digitálny trh bude musieť byť stabilný a silný. V každodennom živote pracujeme s infraštruktúrami, ale e, dnes sme napríklad hlasovali o kódexe pre investície no, o jeho časti. To je veľmi dôležitá vec v tomto kontexte. Dôležitý komponent. Takisto sme hlasovali o všeobecnom prístupe k internetu cez e, bezplatné stránky e, Wi-Fi pre vás, tento trh musí byť inkluzívny, musí tam um, fungovať spravodlivá hospodárska súťaž a musí mať k tomuto trhu prístup každý. Kolega Kombačev um, predniesol viacero pripomienok, ktoré môžem len podporiť. Mám tu aj kritickú poznámku uh, k tejto správe. Tá správa je veľmi defenzívna, pokiaľ ide o obchodné dohody. Myslím si, že obchodným dohodám je potrebné povedať veľa vecí. Nestačí iba takáto defenzívnosť. Musíme naozaj zmeniť zásadným spôsobom pravidla hospodárskej súťaže. Tieto obchodné dohody musia obsahovať rovné príležitosti, spravodlivosť, voľnú, e, slobodu voľby. Všetko, všetky tieto naše hodnoty a práva by mali byť súčasťou digitálnej identity nás aj Európskej únie. A toto by sme mali integrovať do nášho trhu, ale mali by sme to presadzovať aj na úrovni svetového digitálneho trhu. Ďakujem, pán predseda. Teraz poprosíme Európsku komisiu, zástupca vedúceho oddelenia v DG Trade, pán Pine, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja som zo sekretariátu generálneho, ale mám otázky, ktoré mi poslali z DG Trade. Odtiaľ nemohli dnes večer prísť na toto zasadnutie. E, Komisia víta tento návrh správy. Zdá sa, že to je vyvážený dokument. Vznáša zásadné otázky. Sú tu základné tri princípy, na ktorých by sa mala postaviť stratégia európskeho obchodovania. Mal by byť prístup na trhy pre európske fir- firmy, benefity pre európskych občanov, plne rešpektovanie, plné rešpektovanie ľudských práv. Toto má platiť aj pre stratégiu v oblasti digitálneho obchodovania. Zdá sa, že sa nám podarilo to pripraviť tak, aby to bolo v súlade s väčšinou týchto princípov, ale kapitoly e, v rokovaní s Mexikom a Indonéziou o e, plne rozvinutom obchodovaní e, sa ešte neuzavreli. V, s Japonskom Existuje aj e, zvláštna kapitola o elektrinskom obchodovaní v dohodách a možno to by sa mohlo, mohlo považovať za porovnovací parameter ostatných e, dohôd. Čo sa týka návrhu stanoviska, komisia sa v ňom vyjadrila, mohla by podporiť mnohé pozmenujúce návrhy. Zameriavame sa na to, čo sa dá dosiahnuť najlepšie cez obchodné dohody. Colné veci a zdaňovanie to by možno sa malo riešiť e, v iných iniciatívach. Niektorí poslanci zmienili toky dát. Ja by som skôr povedal, že toto je oblasť, kde má komisia ešte stále, je stále vo fáze e, rozmýšľania, uvažovania nad vecami ambiciozná agenda, kedy by sa malo bojovať proti digitálnemu protekcionizmu a bojovať proti obmedzeniam lokalizácie dát a nežiaducim tokom dát, ale máme tu politiky, ktoré regulujú e, tieto záležitosti a zabezpečujú ochranu dát. Takže komisia stále zvažuje všetky tieto aspekty a ako nastoliť rovnováhu. Komisia sa teší na ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré budú predložené s e, poslankyňami a poslancami v tomto výbore a tešíme sa na prácu nad záverečnou verziou. Ďakujeme vám, ďakujeme komisia a teraz kolega Butik, za pána Butikofera, prosím po, koordinátora, pána Kloda. Chápem, že táto táto správa vzbudila všeobecnú zhodu. V podstate vo všeobecnosti sme sa dohodli na ceste vpred. Predrečníci e, to povedali správne. Máme tu isté európske špecifika. Musíme ochraňovať občanov pri e, otázke dát, ale aj naše firmy, náš priemysel. Všetci vieme, že tu existuje priemysel na špionáž, dokonca aj medzi priateľskými krajinami, s priateľenými krajinami. A ďalej tu máme tému zdaňovania. Je to naozaj všetko spletité. E, agenda je pozitívna, treba ju predložiť vyváženým spôsobom. Rainer, teším sa na spoluprácu nad kompromisnými návrhmi a dúfam, že ostatné výbory sa k tomu tiež postavia e, veľmi solidným spôsobom. Lahota na predkladanie pozmejúcich návrhov je 3. oktober 2017 o 6. večer. 3. oktobra? Nie je to náhodou zajtra? Je to zajtra, priatelia. Je to zajtra to. Treba pripomenúť, hlasovanie v ITRE bude 6. novembra. ITRE. To nie je dnes, pravda. 3. november? Okay. Okay. Uh, that's all. Thank Toľko k tejto téme. Ďakujeme pekne za diskusiu. Pani Bieňkonská príde o 30 sekúnd alebo o minútku, určite nie neskôr. Takže prejdeme na bod číslo 10 o minútku. Dobrý večer, pani komisárka, vitajte v Európskom parlamente. Výbor ITRE vás, vám ďakuje za váš príchod, tak ako sme vám ďakovali vždy. Máme tu štrukturovaný dialog s Európskou komisiou a aj máme na stole dva návrhy. Program pre Európsky program obrany priemyselného rozvoja, to je veľmi dôležité, s rozpočtom 500 tisíc miliónov. Ďakujeme vám veľmi pekne za takýto program, ktorý sa takto predstavuje. Našou spravodajkňou je pani Grostet. Um, sme pripravení sa venovať tejto tematike, pustiť sa do niečo najskôr aby bolo možné s týmto programom začať na začiatku roka 2018. A druhá, druhá veľmi dôležitá téma, obnovená stratégia priemyselnej politiky EÚ, ktorá je vítaná a ktorú podporil parlament aj v nedávnom uznesení k priemyselnej stratégii Európskej únii. Ešte raz ďakujeme za novú priemyselnú stratégiu pre EÚ na nasledujúce roky. Pre náš výbor je zásadne dôležitá, ako aj pre celý Európsky parlament a predovšetkým pre náš priemysel, pre celú Európsku úniu. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, ctené poslankyne, poslanci. Ďakujem pekne, že ste ma dnes pozvali. Pôvodne to mala byť diskusia o obrane, najmä o návrhu, tak ako už povedal pán predseda, o Európskom programe obrany priemyselného rozvoja. A som veľmi rada, že tu je pani spravodajkynia, pani Grosted, že sú tu tieňoví spravodajcovia a kolegovia z rozličných výborov ktorí budú riešiť túto dôležitú iniciatívu, pretože asi nemáme veľa času. Musíme si tu prediskutovať dôkladne. Ďakujem teda, že ste ma pozvali. Samozrejme, využijem túto príležitosť aj, aby som odprezentovala stručne, možno bude ešte príležitosť v nasledujúcich týždňoch odprezentovať vám obnovenú stratégiu priemyselnej politiky, ktorá bola oznámená pred dvoma týždňami. Takže krátko poviem k eh, priemyselnej stratégii a druhú časť môjho príhovoru budem venovať eh, programu priemyselného rozvoja. Každý z nás vie, že by sme mali využiť súčasný hospodársky rast, aby sme sa zmodernizovali a pripravili na budúcnosť, je to veľký dôvod, alebo jeden z hlavných dôvodov za našou prácou na priemyselnej stratégii. Znamená to aj, že náš priemysel je inteligentný, inovatívny, trvalo udržateľný najviac vo svete. Náš priemysel je vedúcim vo svete a pokúšame sa ho udržať na takejto trajektórii aj v čase technologických zmien, technologickej revolúcie a chceli by sme zabezpečiť, aby európsky priemysel bol v popredí naďalej, aby bol naďalej inteligentný, inovatívny a trvalo udržateľný. Chceme taký priemysel, ktorý je vybavený tými najmodernejšími a samozrejme digitálnymi technológiami. Priemysel, ktorý využíva veľkosť EÚ a náležite fungujúci vnútroeurópsky jednotný trh. A v neposlednom rade priemysel, ktorý vedie k nízko uhlíkovému hospodárstvu a k obehovému hospodárstvu, na, ktorý kladieme, na ktoré kladieme veľký dôraz. Čiže naša stratégia priemyselného rozvoja vychádza z práce, ktorú sme vložili do stratégie vnútroeurópskeho trhu a jednotlivých e, rezortných aktivít, napríklad stratégia pre výskum vesmíru. Vychádzame zo šiestich pilierov a možno nie dnes, ale neviem, či na to máme dnes dosť času, ale budem rada, keď si budeme môcť prediskutovať e, túto tému. Pracovali sme na tom naozaj veľmi a všetci aktéry, aj vy, Európsky parlament, aj rada, členské štáty, e, veľmi radi vám odprezentujeme tento dokument. Šesť pilierov. Prvý sa týka jednotného trhu Európskej únie. Nede len o zrúcanie bariér, ale aj o vytváranie nových príležitostí na európskom trhu. Druhý pilier je zdigitalizovať priemysel pripraviť ho na digitálnu éru, to znamená inteligentné technológie a celý, celý hodnotový reťazec v priemysle je kľúčom. Tretí pilier, prechod k nízkouhlíkovému a obehovému hospodárstvu, ďalej orientovanie priemyslu na budúcnosť, na čo treba viac kapitálu investovať, najmä pre malé a stredné podniky. Piatý pilier podpora priemyselnej inovácie, napríklad tu máme kľúčové umožňujúce technológie, podporné technológie a napokon máme dôraz na obchodovanie, na to, že sme konkurencieschopní na globálnej úrovni. Vieme, že obchod založený na otvorných pravidlách a na reciprocite je zásadne dôležitý. Máme tu trhy, kde sa robia verejné obstarávanie, na to máme, tam máme očakávania. A neposlednom rade aj tento dokument e, slúži ako základ práce. Neviem teda, či o tom budeme diskutovať hneď teraz, možno radšej v blízkej budúcnosti. Dúfam, že nás podporíte pri implementácii tejto stratégie, lebo si myslím, že to je e, konzistentný, koherentný dokument a zahrňa predchádzajúce iniciatívy. Teraz budem hovoriť o programe obraného priemyselného rozvoja Európskej únie e EDIDP 7. júna tohto roka bol oznámený, zverejnený. Je to dôležitý prvok v našich úsiliach vytvoriť priemysel obrany, aby sme sa mohli vysporiadať s bezpečnostnými ohrozeniami Európy. A samozrejme je extrémne dôležité aj, aby sa prierezovo cez rezorty začalo spolupracovať sektor obrany, aby spolupracoval s inými sektormi a ďalej členské štáty, aby navzájom so sebou spolupracovali. Máme tu dva piliery, výskum a akcieschopnosť. Som veľmi rada, že tento výskumný pilier je naozaj práca na ňom veľmi rozbehnutá. Sú tu pilotné projekty, prípravné aktivity, 90 miliónov eur na nasledujúce 3 roky sú pridelené. Už e, boli prvé výzvy na verejné obstarávanie na systémy, ktoré nepotrebujú ľudskú obsluhu. Takíto budú vojaci budúcnosti. Diskutujeme o pracovnom programe na rok 2018. Chcem vám poďakovať za vašu podporu. Bez vašej, vašich krokov, najmä tých, ktoré urobil pán Galer pri podpore príspevku z rozpočtu na tieto záležitosti, by prípravné aktivity ani neexistovali. Veľmi pekne vám za to ďakujeme. Táto časť celého programu e, sa otvorí cestu e, obranému výskumnému programu, ktorý bude zameraný a zacielený, bude e, pripravený na jeden rok, ale využila by som túto príležitosť aj na diskutovanie o piliere akcieschopnosti, ktoré zahrňajú kľúčové e, črty Európskeho programu obraného priemyselného rozvoja. To je naozaj novinka v tomto balíku. Tento výbor, VITRE s výbormi SEDE, BUDG a IMCO budú hovoriť o tejto téme v nasledujúcich mesiacoch. Je to poprvý raz, keď prezentujeme takýto Európska komisia, takýto program. Je to naozaj e, prelomová záležitosť. Je to skutočná nová éra a máme tu dva ciele, ktoré sa navzájom posilňujú. Ten prvý podporuje konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, obranného priemyslu prečo sme si zvolili článok 173 za právny základ, teda e, konkurencieschopnosť priemyslu. A po druhé, treba umožniť Európe, aby progresívne zabezpečovala svoju vlastnú bezpečnosť nezávislým spôsobom. Tak to robíme prostredníctvom priemyselnej konkurencieschopnosti v danom sektore. A toto je našim hlavným účelom programu a toto aj navrhujeme, pretože čísla len stručne dovolte mi uviesť ich. Čísla hovoria same za seba. 80 obstarávania v oblasti obrany sa robí na národnej úrovni. To vedie k duplikáciám, neefektívnym eh, postupom. Napríklad 178 zbra- systémov zbraní v Európe eh, väčšinou nie sú interoperabilné. Eh, v USA je 30 na porovnanie ja musím porovnať, že Existuje veľa viac typov vrtulníkov ako vlád, eh, ktoré by ich mohli kúpiť. Takže vidíme, že plýtváme našimi zdrojmi a finančnými prostriedkami a Európsky parlament odhaduje, že e, náklady na neexistenciu alebo nepôsobenie Európy sú medzi 25 až 100 miliard ročne. No a preto navrhujeme európsky program s financovaním vo výške 500 miliónov eur na posledné dva roky tohto viacročného finančného rámca 19 až 20 teda. My chceme samozrejme hlavne podporiť spoluprácu, použitie poprvýkrát rozpočtu EÚ na spolufinancovanie rozvoja obranej akcie schopnosti, na čom sa dohodnú samozrejme členské štáty, na ich prioritách. Členské štáty rozhodnú o tom, aké sú priority akcie schopnosti. Program je zameraný len na spoločnosti z EÚ. A to je kľúčom, ak chceme vybudovať a pomôcť v budovaní našich vlastných kapacít mimoriadne dôležité. Je to na prekonanie technologických nedostatkov v porovnaní s inými šťastiami sveta. A rozsah bude, bude široký, môže sa to týkať prototypov, bude sa to týkať testovania, dizajnu, certifikácie a štúdií. Hlavne to bude vo forme grantov až do výšky 20 celkových nákladov na prototypy, 30 projektov PESCO, na projekty PESCO, čiže v rámci PESCO spolufinancovania to bude na 30% a až na 100% na ďalšie e, opatrenia a aktivity, takže až do 100% na iné aktivity. Členské štáty by mali sa zaviazať k spoločnému financovaniu budovania akcie schopnosti, ale tiež spoločnému obstarávaniu e, konečných produktov. Takýmto spôsobom chceme podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi v rámci sektoru. Nebudeme duplikovať existujúce inštitucionálne systémy, budeme využívať právomoci, ktoré máme ako spoluzákonodarcovia pri implementácii legislatívy. Nesmieme sa miešať do medzivládnych postupov v rámci tohto programu. No a rovnako stručne poviem niečo k dvom špecifickým bodom, čo vie, ktoré viem, o ktorých viem, že už sa o nich hovorí buď v rade alebo v parlamente. Poprvé, ja neustále to opakujem, tento program je určený len pre veľké alebo veľ- väčšie členské štáty a veľké podniky a priemyselné odvetvia, my sme sa to snažili vytvoriť ako veľmi inkluzívny program, otvorený príjemcom zo všetkých členských štátov, ale musím to povedať aj veľmi jasne, že náš cieľ v rámci tohto programu musí ostať priemyselná účinnosť. No a preto budeme podporovať účasť malých a stredných podnikov aj v súlade s výzvami z rôznych členských štátov, pri tvorbe rôznych konzorcií a v rámci dodávateľského reťazca v obranom priemysle. Vieme, že obranný priemysel skutočne otvoril, otvára dodávateľské reťazce cez hraničnej spolupráci. No a preto navrhujeme časť rozpočtu určiť pre malé a stredné podniky. Geografická rovnováha bude závisieť tiež od projektov, ktoré budú spolufinancované členskými štátmi. Takže teraz hľadáme skutočne dôveryhodné, diverzifikované projekty, ktoré majú prekladať členské štáty. E, veľmi pozorne sa budeme zaoberať návrhom Rady a parlamentu v tomto bode, pretože to je to veľmi dôležité, takže potrebujeme vedieť a potrebujeme e, vypracovať pravidlá, ktoré budú reagovať na naše potreby nie len veľké, veľké priemyselné odvetvia a nie len veľké členské štáty. To bude kľúčom k úspechu programu. Po druhé, e, k tomu polmiliardovému rozpočtu, ktorý navrhujeme, e, to by som tiež rada pár slovami vysvetlila, musíme zvažovať e, obmedzené možnosti rozpočtu EÚ v rámci súčasného VFR. Súčasne od začiatku sme vedeli, ak chceme byť seriózni, ak to myslíme vážne, ak sa snažíme o dobré reakcie členských štátov na obranú spoluprácu, musíme zaviazať a vyčleniť veľkú čiastku z európskeho rozpočtu, pretože to je jedna vec, ktorá podporila spoluprácu v sektore, alebo podporuje spoluprácu v sektore už od začiatku sme mali podporu, podporu členských štátov, tak toto je v každom prípade niečo, čo je pre ne mimoriadne zaujímavé. Takže urobili sme to opatrenie tým, že sme myšeli nové prostriedky z marže A a presunuli sme peniaze z existujúcich rozpočtových riadkov a položiek. Zajistili sme, a to zdôrazňujem, že žiadny zo súčasných projektov nebude meškať a že realizácia parískeho programu nebude ovplyvnené. Takže bolo to skutočne bolo to náročné, dlhé, ale ja som presvedčená o tom, že sa nám podarí zrealizovať. My budeme musieť nájsť pragmatické riešenie, aby sme dokázali využiť tie posledné dva roky, 2019 a 2020, ako testovacie obdobie do budúcnosti v kontexte obrany. Musíme povedať, že prípravné aktivity, ostatné sú pilotné projekty, pomôžu nám a to je tiež dôvod, prečo <laughs> to chcem hovoriť s vami, pretože nám to e, pomôže definovať, či správa riadenie či modality pravidel sú správne do budúcnosti pre ďalší viacročný finančný rámec. Je to tiež test kapacít európskych inštitucionálnych štruktúr, diskutovať, rokovať a hľadať vzhodu na takýchto novink, o takýchto novinkách, nových programoch, tento, ako sú tie programy súvisiace s obranou a preto som presvedčená o tom, že nemôžeme zlyhať. Komisia spravila bezprecedentný ambiciózny krok smerom program a teraz je na spoluzákonodarcoch, aby podporili tieto ambície vodcov eh, tých technikalí, technických záležitostí, o ktorých som hovorila. No a ja viem, že sa môžem spoliehať na vašu podporu v tomto výbore, ale tiež v ostatných výboroch. Ak chceme, aby program eh, fungoval už v roku 2019, ako povedal pán predseda, to je skutočne kľúčové, musíme postupovať rýchlo. Ja by som veľmi rada pod... poďakovala spravodajkyni pani Grostet za to, že presadzovala taký ambiciózny program z hľadiska načasovania. Toto potrebujeme hlavne, pretože rada počas estonského predsedníctva robí veľmi rýchle pokroky a mohli by všeobecné, všeobecný prístup dosiahnuť už v novembri. No a na to je kľúčová spolupráca s Európskym parlamentom. Môžete počítať s mojou plnou podporou. Ja sa budem snažiť zodpovedať na všetky vaše otázky a čo najlepšie na ne reagovať. A ja môžem len povedať, že ja sa spolieham na vašu podporu na oboch frontoch, tak čo sa týka priemyselnej stratégie, ako aj programov obraného priemyslu. Ďakujeme pekne pani komisárka za všetky informácie a tiež za posledné návrhy, ktoré boli veľmi konkrétne a posúvajú celú cestu, celú vec vpred. Dobre, máme tu spravodajcov a tieňových spravodajcov a rovnako sú tu zástupcovia pod výboru SEBE. Ďakujeme, že ste prišli. Rád by som chcel všetkých kolegov z ITRE upozorniť na to, že všeobecná myšlienka takéhoto projektu veľmi dôležitá z hľadiska priemyselnej politiky EÚ, tak to prišlo z výboru sebe. Ďakujeme veľmi pekne kolegovia za vaše aktivity pre nás je veľmi dôležité. zúrazní to samozrejme priemyselná politika. Mysle šestie, mm, to povedá výbor ITRE, ale vy ste vždy vítaní na pôde nášho výboru. Teraz je to dokonca potrebné, aby ste boli s nami, kolegovia z podvýboru SEDE. Sme veľmi radi, že ste tu. No ako prvá dostane slovo pani spravodajkyňa, potom zástupcovia výboru SEDE, alebo zástupca, ktorý tu je medzi nami a pripravuje stanovisko na základe článku 54. Takže je to pre nás veľmi dôležité stanovisko, keďže je to podľa pravidla článku 54. No a teraz dostane slovo pani Grostet. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Predovšetkým ďakujem pani komisárke Bienkovskej za jej prítomnosť, čo ukazuje jej angažovanosť v oblasti priemyselnej politiky vo všeobecnosti, ale ja sa budem venovať konkrétne politike obraného priemyslu, pretože vieme, že tie výzvy sú obrovské, poznáme medzinárodný kontext. E, kolegovia z výboru sebe to povedia lepšie. E, boj proti terorizmu, stabilita e, mnohých krajín vo svete, ale tiež, kde sa vrátim k priemyslu, medzinárodná hospodárska súťaž, digitálna revolúcia, ktorá prináša nové hrozby súčasne s novými príležitosťami. Takže sa zaoberáme priemyselným programom a to je veľmi zaujímavé, pretože to zohľadňuje komplexnosť otázky a e, Európska únia je vektorom rovnováhy vo svete. Takže podpora obraného priemyslu je dôležitá z rôznych hľadí, z rôznych pohľadov pre všetkých našich občanov. No obrana je previazaná s civilnými e, domenami v mnohých oblastiach, teda priemysel musí byť dynamický, konkurencieschopný, no to je základ, to ste povedali pani Priemy, komisárka v oblasti obrany, konkurencieschopnosti má iné konotácie, e, musí byť premenená na účinnosť e, programov a excelentnosť rôznych technológií, ktoré pracujú a vyvíjajú naše eh, podniky. Spolupráca už existuje, často je veľmi, však veľmi drahá a týka sa mnohých komplexných programov. No a preto eh, návrh nariadenia pre skutočný program eh, tejto oblasti je vynikajúcim základom, aby sme podporili európsku spoluprácu, ktorá doteraz nie je dostatočná. Vážená pani komisárka, vy ste poukázala na viaceré problémy, no a je pravdou, že keď sa hovorí o priemyselnej politike ehm, vlasti eh, zbrojárstva obrany, ale keď ide o obranú politiku, tak tá otázka je veľmi citlivá, eh, pretože sa týka eh, suverenity kompetencií členských štátov, exkluzívnej kompetencie členských štátov v oblasti obrany. Vážená pani komisárka, ste hovorili o viacerých veciach, ktoré bude treba rozdeliť, pretože, alebo sa na ne zamerať, pretože nie sú v správe. No a jedna dôležitá otázka je celkom jednoducho rozpočet, ktorý bude tu do toho investovaný. Hovorili ste o roku 2019-2020 500 miliónov eur a v rámci ďalšieho rozpočtového cyklu sa hovorí o 10 miliardách eur. Budú tie následovné rozpočty, takže parlament a myslím, že aj naši občania nechápu, že toto financovanie ide priamo európskym podnikom. To je síce jednoduché povedať, ale nie je to také jednoduché v realite, pretože niektoré priemyselné odvetvia profitujú z dohôd, z partnerstiev s krajinami, ktoré sú za hranicami Európskej únie. Takže bude veľmi dôležité nájsť to správne znenie, tak aby skutočne to boli tie podniky z Európskej únie, ktoré dostanú tie finančné prostriedky. Čiže je toto pravidlo, o ktorom ste hovorili vy, tých 50 akcionárov, ale ak všetky pravidla, tak je to pravidlo, ktoré, ktorému chýba istá flexibilita, ale treba, že aby sa uplatňovalo. Treba prispôsobiť veci tak, aby sme mali záruky, že to financovanie pôjde európskym podnikom, tým, ktoré riadia aktivity do A. Tu vidíme tiež nutnosť financovať malé a stredné podniky z týchto finančných prostriedkov. To je veľmi dôležité. V tom s vami súhlasím. Je potrebné, aby tento program a sa týka všetkých členských štátov, aby každý členský štát eh, sa mohol eh, zúčastňovať eh, jeho malé stredné podniky. Ale, pani komisárka, je dôležité, aby sme v tejto téme ostali flexibilní, pretože nemôžeme príliš predpisovať, aby sme neodradili naše podniky v zbrojársky priemysel, aby sme ich neodradili zúčastňovať sa tohto programu. Takže e, mňa by zaujímalo, či by ste mám e, mohli trochu presnejšie povedať, ako si predstavujete flexibilitu v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Náš kolega pán Pašku je zástupcom výboru SEDE. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne, že ste nás pozvali na toto dôležité zasadnutie. viacero, viacero veciach by som chcel hovoriť. Poprvé, my musíme zmeniť mentalitu. Obranný priemysel je v národných rukách, pretože obrana je kompetenciou národných štátov. Takže v takomto prostredí pracujeme. Náš obranný priemysel závisí od pokynov národných vlád. A teraz sme nútení zbaviť sa tohto myslenia a začať rozmýšľať viac medzinárodné. Medzinárodne nemôžeme podceňovať tú mentalitu a bariéru, ktorú musíme prekonať. Druhá vec je, že existujú mnohé špecifikácie a sú príklady uvedené v štúdie, štúdii, štúdii, ktorá je súčasťou návrhu, kde sú hlavné body a potom ďalších 22 podobných bodov, ktoré sa snažia reagovať na 22 individuálnych požiadaviek. Ja myslím, že treba venovať pozornosť intenzívnejšiemu dialógu tohto vnímania a treba sa snažiť o nejaké spoločné pochopenie v tejto oblasti. Je to zásadné, je to politický proces, ale je to zásadné, ak chceme znížiť počet bodov, ktoré produkujeme. Tretia vec je, že v každom prípade sa objavia neeurópske časti, ktoré budú integrované do tohto projektu. Pokiaľ priemysel ich nebude e, dokázať nahradiť, budeme musieť čeliť tejto realite a budeme musieť nájsť spôsob, si musieť dovoliť, že v konečnom dôsledku potrebujem fungujúci produkt, vrátanie niektorých neeurópskych vecí, ak sa nevyrábajú v Európe. Štvrtou vecou je, že v bežných okolností, keď krajiny kupujú zbranie od USA, tak to nerobia len kvôli produktom, ale robia to aj za boli politické garancie, garancie, ktorá s tým prichádza. Takže si myslím, že Európska únia by nemala zabúdať na tento aspekt, pretože keď poviete, že dobre, toto je veľmi dobrý európsky produkt, kto je na podporu v prípade, že to budeme podporovať, eh, potrebovať, to je politická dimenzia všetkých 27, čo znamená nikto. Takže preto je dôležité, aby sme pokračovali na posilňovaní spolupráce vzájomnej, posilňovaní vzájomnej podpory politicky, ak chceme, aby európske produkty boli atraktívne. No a ešte jedna posledná vec, ktorej sa už hovorilo, som rád, že každý by mal byť motivovaný zúčastňovať sa. Toto by nemalo byť e, nejaký ďalší spôsob, ako veľké firmy predávajú svoje produkty iným krajinám Myslím, že toto je tu pochopené a som rád, že sú tu už ustanovenia v tomto ohľade. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega, za to, že ste prišli. Názor podvýboru SEDE je pre nás veľmi dôležitý, pretože my máme spoločnú zodpovednosť za tento spis. No a je tu takisto pán kolega Poche, tieňový spravodajca za ITRE. Dobrý večer, pani komisárka, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Program rozvoja európskeho obranného priemyslu považujem za kľúčový pre ďalší rozvoj európskych obranných kapacít. Spoločná obrana na európskej úrovni sa vyvíja od konca druhej svetovej vojny, ale nemáme na realizáciu spoločných aktivít dostatočné kapacity. Myslím, že sa zhodujeme všetci na tom, že Európa musí posilniť viac svoju bezpečnosť a to si vyžaduje politickú vôľu, ale aj dostatok financií. Rozvoj európskeho obraného priemyslu, tento program po, považujem za dôležitý nástroj na posilňovanie obrannej kapacity Európy. A myslím si, že je tu naozaj potenciál zlepšiť európsky výskum, ale aj celú, celú európsku spoluprácu. Som presvedčený, že toto musíme vnímať aj v kontexte celoeurópskych aktivít e, ako karc alebo pesko. Oceňujem, že tento návrh je vecný, koherentný. Páči sa mi, že komisia kladie dôraz na zapojenie malých a stredných podnikov a myslím, že v texte nariadenia by mali byť viac záruky e, pre tieto malé a stredné podniky, pevnejšie záruky. Musíme rýchlo tento program naštartovať, to je pravda. Mm, je to predpoklad na to, aby e, priniesol mm, výsledky do konca rozpočtového obdobia. Takže na začiatku roku 2019 by určite mal začať fungovať. Európsky parlament už dlhodobo žiada konkrétne kroky na e, posilnenie európskej autonómie a obrany e, uznesenie z roku 2012 aj 2016 o tom jasne hovoria a niekoľkokrát parlament zopakoval, že je ochotný podporiť konkrétne legislatívne opatrenia. E, my v nariadení počítame s navýšením príslušných finančných kapitol. To je vždy komplikované e, v súvislosti s programami, keď majú byť ich rozpočty krátené. V budúcnosti by sme toto mali riešiť priamym financovaním a samostatnými príspevkami členských štátov do Európskeho obranného fondu. Okrem bezpečnostných a ekonomických prínosov budovanie týchto obranných kapacít má aj ďalšiu výhodu, a to je posilnenie dôvery európskych občanov v Európsku úniu a akcieschopnosť Európskej únie. Mám tri konkrétne otázky. Prvá je provokatívna, pretože e, v tom návrhu neviem, či komisia si uvedomuje, že v júli v správe Caberon Európsky parlament vyjadril nesúhlas e, s hodnotením Horizontu 2020 v rámci FP9. Nesúhlasili sme s tým alokovaním finančných prostriedkov mm, na obranné účely. V správe sa to jasne hovorí a e, nemáme na to jasnú odpoveď. A takisto ak v roku 2019 naštartujeme ten program, tak v prvých mesiacoch program bude bežať ešte vtedy, keď e, Veľká Británia bude ešte členským štátom. A môžeme predpokladať, že niektoré britské firmy sa prihlásia do tohto programu, pretože Británia má rozvinutý obranný priemysel a komisia um, pri implementovacom akte, vykonávacom akte bude musieť prihliadať na to, že členský štát nebude počas priebehu e, programu členom. No a ako to bude po roku 2020? Akú odozvu máte od členských štátov, pokiaľ ide o prípadné zvýšenie príspevkov do európskeho rozpočtu, aby e, obrana dostala viac peňazí? Ďakujem, pán kolega.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 pokiaľ ide o európsky obranný priemysel a navrhovaný program určite k tomu prispeje. Ale vy ste povedali jednu dôležitú vec, pani komisárka, a toto sa odrazilo aj e, v tom, čo povedali potom moji kolegovia. Vy ste povedali, že toto má byť inkluzívny program. A teraz niektoré časti textu, dúfame, že to bude ešte poupravované trošku aj e, vďaka Európskemu parlamentu, Niektoré časti textu hovoria o tom, že sa trošku obávame in, tej inkluzívnosti programu. Obávame sa, aby tento program nebol alebo nemal rovnaké slabiny ako Horizont 2020, kde 500 najaktívnejších eh, výskumných organizácií v Európe dostalo 80 celého rozpočtu. Nechceli by sme takúto situáciu, um, že by ten program bol centralizovaný, koncentrovaný, pretože tento priemysel je už centralizovaný a koncentrovaný. Neviem, či chceme podporovať uh, vyloženie nadnárodné korporácie. No a potom je tam požiadavka v texte, že minimálne tri spoločnosti sa majú zúčastniť na individuálnom projekte, ale možno by sme tam mali pridať ďalšie kritérium. Geografická diverzita, alebo možno by sme mohli tam zapracovať výskumné inštitúcie alebo univerzity do e, tých skupín, ktoré sa môžu zúčastniť na projekte. Hovoríme o malých a stredných podnikoch, ale možno by tam mali spadať aj podniky, ktoré majú mm, ktoré majú nižší kapitál, tie tzv. Um, stredné podniky. A potom ešte štruktúrálna um, spolupráca s PESKom. Hovorí sa tam že sa budú viac financovať projekty, ktoré budú implementované v rámci stálej spolupráce. My vieme, že pravidlá e, spolupráce s PESKom ešte neboli stanovené. My nevieme, ktoré členské štáty sa budú zúčastňovať na programe. A myslíme si, že tieto dve iniciatívy by nemali byť prepojené. Pani Viering má slovo ako ďalšia. Zastupuje pána Rikueta, ktorý je tieňovým spravodajcom za ALDE. Dominik Rike ľutuje, že tu nemôže dnes e, byť e, účastný na tejto rozprave a chcel by za, poďakovať komisii za tento návrh nariadenia na zriadenie Európskeho obraného fondu. E, tento návrh je základným kameňom na posilnenie európskej integrácie a spolupráce. A povedzme si jasne, aké sú ciele. Cieľom je optimalizovať transfer rozvoja a prototypov o, a chce vytvoriť 500 miliardový fond a chce umožniť úspory e, z množstva v tejto politike, chce harmonizovať tieto politiky a takisto chce vytvoriť európsky mm, vojenský komplex, ktorý bude konkurencieschopný na svetovom trhu. Hovorí sa, že zo zlých vecí môžu vyvstať aj dobré Napriek zlým veciam Brexit je veľkou príležitosťou a mali by sme si preto teraz nadefinovať spoločné ciele. Financovanie európskej obrany schopnosti je e, začiatkom, prvým krokom, aby Európska únia mala konečne koordinované a účinné obranné programy. Je to prvý krok smerom k európskemu priemyselnému líderstvu. Okrem toho, bude to mať účinný, pozitívny účinok aj na európsku ekonomiku a našu spoločnosť a konkurencieschopnosť. USA sú na prvom mieste v oblasti obrany, vesmírneho výskumu a telekomunikácie, aby náš fond mohol začať fungovať dobre, je potrebné sa koordinovať na európskej úrovni s komisiou a členskými štátmi a musíme mať aj jasný zoznam prioritných projektov, ktoré budú oprávnené na čerpanie financí a toto musia schváliť jednomyselne všetky členské štáty. Pán Rike má dve otázky. Keď sa pozrieme na zdroje financovania, 145 miliónov eur bude vzatých z programu CEF. A to by mohlo byť problematické. Môžete vysvetliť, prečo sa zvolil takýto zdroj financovania? A druhá vec, ako sa bude riadiť e, spoločné mm, spravovanie tohto programu. E, Komisia a členské štáty majú spoločne tento program spravovať. Ďakujem a teraz má slovo pán Butikhofer za zelených, tieňový spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Mm, tento program, tento návrh je naozaj niečo novátorské. Ja súhlasím s motiváciou, ale ak to správne chápem, komisia chce dávať stimuly na spoluprácu, ale nesúhlasím s e, prístupom ktorý si komisia zvolila. Musíme diskutovať a diskutujeme už dlhé roky stratégie, ako lepšie financovať túto oblasť, ale nikdy sme ich neimplementovali. My neimplementujeme ani smernicu o verejnom obstarávaní, ktorá je v platnosti 8 rokov. A teraz počujeme, že keď vezmeme peniaze z európskeho rozpočtu a podelíme sa o ne s členskými štátmi, tak dôjde k prielomu, ale ja o tom pochybujem. Keď e, vznikla Európska obranná únia, tak nám hovorili to isté. Ehm, malo sa zorganizovať spoločné verejné obstarávanie, ale nestalo sa tak. Členské štáty najskôr musia byť presvedčené, že musia spolupracovať. Ale oni zatiaľ chcú iba spolupracovať, pokiaľ to bude Európska únia financovať. 250 miliónov eur na dva roky to naozaj nič nezmení. A keď sa pozriem na tie detaily, pozerám sa na tie detaily, tak mám veľké pochybnosti. Projekt, ktorý splňa všetky kritéria v zozname, to, to by bol taký vynikajúci projekt, e, že by nepotreboval už európske peniaze na to, aby mohol začať fungovať. Konkurencieschopnosť je tu iba výhovorkou, prepačte. Každý to vie. Používa sa to, pretože to má poskytnúť právny základ tomu, čo navrhuje komisia, ale nie je to preto, že by sme potrebovali európske peniaze na podporu konkurencieschopnosti. Na jednej strane predávame viac zbraní svetu, než by sme mali, a na druhej strane, keby sme financovanie znížili, tak to by pomohlo konkurencie schopnosti, pretože keď vynakladáme toľkoto peňazí, tak aj neefektívne podniky žijú vlastne dnes z peňazí daňových poplatníkov. Ak chceme konkurencieschopnosť, tak vydávanie väčšieho množstva finančných prostriedkov nepomôže. Myslím si, že tento návrh je naozaj negatívny vy chcete vziať peniaze z programu CEF, z programu Spájame Európu, aby ste dali e, peniaze na obranu. Ak to myslíme vážne s priemyselnou budúcnosťou Európy, tak nemôžeme brať peniaze z nástroja Spájame Európu. Takisto peniaze z programu satelitnej navigácie. Satelitná navigácia je predpokladom pre dobrú obranú spoluprácu. Prečo vezmeme teda peniaze z jedného hrnca a dáme ich do druhého? To nemá žiaden zmysel. Myslím si, že náš prístup by tu mal byť odlišný. Mali by sme naozaj donútiť členské štáty spolupracovať. V tom máte pravdu. Mali by robiť viac spoločnými silami, ale sú na to iné možnosti. A dávať peniaze lobbystom v vojenskej oblasti to naozaj nie je riešenie. Ďakujem teraz ďalší tieňový spravodajca za GUE. Pán Neoklis Silikiotis. Máte slovo. Ďakujem. Pani komisárka, chcem vás privítať tu v našom výbore. Vy ste predstavili priemyselnú politiku a potom nový uh, obranný um, priemyselný program. A podstate vy ničíte každú možnosť podpory priemyslu takýmto programom, takýmto spôsobom. My sme proti tomu, pretože tento obranný program hovorí o tom, že by sa Európska únia mala militarizovať. Vy chcete vyvolať investície v, oblasti, v oblasti obrany na to, aby sa posilnili um, obranné schopnosti a navrhujete vytvorenie stálych vojenských štruktúr Európskeho obranného fondu s 38 miliardovým rozpočtom v rokoch 2020 až 2027, 5,5 miliardy na rok na nákup vojenského vybavenia, na posilňovanie obranného priemyslu. Ehm, toto všetko ide proti skutočným reálnym potrebám našej ekonomiky um, a európskej spoločnosti. Mnohé tieto fondy a mnohé tieto finančné prostriedky boli odobraté dôležitým rozvojovým programom. To už predrečník spomenul. Prečo sa nesnažíte radšej podporovať reindustrializáciu v Európskej únii, aby sme najmä v južnej časti Európy podporili sociálny rozvoj? Tam ľudia trpia ešte stále ekonomickou krízou. Prečo nepoužiť tieto finančné prostriedky radšej na vytvorenie skutočnej stratégie pre priemysel, aby sa priemysel opäť začal rozvíjať a aby bol inovačný? vytváranie nových pracovných miest, e, nový rozvoj pre podniky v prospech celej spoločnosti, nie vojenský priemysel a vojenský prieskum, ktorý bude prospievať v prvom rade nadnárodným spoločnostiam. Toto nebude slúžiť celej Európskej únii, naopak bude to mať katastrofálne dopady na ľudí. Občania dnes potrebujú rozvojovú politiku, ktorá by naštartovala ekonomiku. Musíme bojovať proti chudobe. Nepotrebujeme peniaze na vedenie vojny. Vy chcete len posilňovať intervencionistickú politiku v regiónoch, kde sa vedú vojny. My ale od EÚ očakávame, že sa bude snažiť skôr o demilitarizáciu a o e, opätovne spriemyselnenie Európy. Vy by ste mali slúžiť spoločnosti a nie záujmom vojenského priemyslu. Ďakujem. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Vyčerpali sme zoznam tieňových spravodajcov a zástupcov politických skupín a teraz ďalší rečníci. Pán Salini. Ďakujem. Prosím, neprekročte dve minúty, pretože máme dlhý zoznam. Yeah. Mám dve pripomienky stručne. Poprvé, štruktúra priorít tohto programu budem stručný, pretože zásadné veci už povedala pani Grostet. Článok 7. Návrh hovorí o 50-percentnej účasti. My by sme mali sústrediť pozornosť na prioritu programu a prioritou je na jednej strane čiste politický charakter, obrana, o, o, obranný priemysel, je prepojený hlavne na novú obrannú politiku. Čiže najhlavnejšia téma je, potrebujeme solidnú obrannú politiku, v rámci ktorej členské štáty definujú priority a kapacity. A potom tu máme druhú tému, čiste priemyselnú. A tam tá 50-percentná e, účasť, to je veľmi rigidná požiadavka. Tu súhlasím s pani Grostet, preto radšej model proxy, ktorý používajú USA, eh, by bol lepší. Čiže to know-how v Európe musíme prepojiť. Eh, tú centralitu eh, musíme prepojiť a musíme to oddeliť od účasti mm, pozitívny dopad e, na obranný priemysel musí byť v Európe jednoznačne citeľný. No a ešte malé a stredné podniky. To je veľmi dôležitá téma. Čo chceme dosiahnuť pre malé a stredné podniky? Pretože členské štáty v tomto kontexte majú odlišné definície malých a stredných podnikov. Musíme sa vyhnúť prefikanému využívaniu E, tejto možnosti podpory e, malých a stredných podnikov kvôli odlišným definíciám v každom štáte. Ďakujem. Ďakujem. Teraz kolega Martán. Ďakujem. Ja nevyužijem ani celé dve minúty, ale prosím, buďte ku mne zhovievaví. Ja mám dve pripomienky. Chcem sa vyjadriť k obnovenej politike industrializácie v Európe. Mám tu dve pripomienky. Poprvé, je tu vlastne aspekt mimo Európy a potom vnútroeurópsky aspekt, ktoré sú prepojené. Čiže otázka znie, ako na európskej úrovni vytvoriť e, priemyselnú politiku. Na to je potrebná najskôr politická vôľa, samozrejme. Máme túto politickú vôľu? Už 40 rokov priemyselná politika Európy a členských štátov spočíva iba v tom, že predávame e, štátne priemyselné podniky do súkromných rúk. V súčasnosti v mojej krajine máme dve veľké problematiky. Siemens Alstom a e, Fincantieri a o tom sa veľa hovorí ale aj v iných štátoch. E, tieto e, fúzie dnes vlastne formujú priemyselnú politiku a e, my by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako Európska únia by mohla bojovať proti mastodontom ako Američania, Číňania, Indovia, ktorí všetko skupujú. A každý z nás sa zameriava iba na svoje vlastné portfólio a neprepájame to, nemáme širší kontext. My musíme existovať na svetovom trhu. Iná alternatíva neexistuje. Ale ehm, musíme si vytvoriť názor na to, či je spravodlivé, aby jeden veľký podnik kúpil menší podnik alebo nie. Musíme redefinovať e, politiku hospodárskej súťaže. Pán predseda, ja mám teraz niečo veľmi dôležité, čo chcem povedať. Prosím, neberte mi slovo. Vy ste ale povedali, že využijete menej ako dve minúty. Ak si ak, ak nám zostane na konci e, nejaký voľný čas, tak ešte dostanete na konci slovo. Budete mať možno ešte možnosť dlhšie hovoriť. Uvidíme, ako náš čas organizujeme. 30 sekúnd. 30 sekúnd. Pretože vy ma vždy odstrihnete. Takže chcem povedať, že Európska únia musí zautočiť na svetový trh. Musíme sa pozrieť, čo sa deje napríklad v Číne v oblasti železníc alebo v hlinikárskom priemysle v Číne. Pozrime sa na to. Vy ste hovorili o zodpovednosti členských štátov. Francúzsky prezident hovoril o priemyselnej politike, ktorá by mala na hraniciach Európskej únie e, uhlíkovú daň, ktorá by vyberala uhlíkovú daň. A to už, to už naozaj bude koniec môjho prie, príspevku. Sú členské štáty ochotné vás, e, vás e, vás nasledovať, naplniť vaše návrhy? Ďakujem a teraz pán Gáler. Podvýbor SED, veľmi dôležitý podvýbor. Ďakujem pekne, povedal som to už niekoľkokrát pri predchádzajúcich príležitostiach. Komisárka, sme veľmi radi, že ste nám predniesli a že sa zasadzujete tak veľmi za tému obraného priemyslu, podobne aj pán komisár Katány, ako to bolo aj s oznámením a legislatívnym návrhom na túto tému. Máme tu Európsky e, program rozvoja obranného priemyslu a máme tu aj my svoje zodpovednosti v, na tomto poli. Kolegovia, bola by to vynikajúca e, bola to vynikajúca myšlienka financovať rozličné programy priemyselného rozvoja, ktoré budú sa zameriavať na obranu a budú financované rozličnými členskými štátmi EÚ. E, myslím si, že takéto spoločné finančné záväzky a spolupráca medzi členskými štátmi sú naozaj vítané. Interakcia medzi vývojom a rozvojom, výskumom v oblasti obrany by sa možno mohla pretaviť do pro projektu verejného obstarávania. V oblasti obrany by sme mali zmodernizovať výstroj našich vojakov, mali by sme mať v Európe pozorovacie e, bezpilotné lietadla, dróny. Toto by napríklad mohol podporiť predmetný program. E, komisárka, chcel sa s vami, chcem sa s vami podeliť o obavy, že niektorí kolegovia spochybňujú, či Európska únia má vôbec kom, či je kompetentná sa obraňovať sama článok 173, ktorý sme si zvolili ako právny základ, nepochybne môže byť základom priemyselných politik, ale čo si myslíte, pani komisárka, o tejto v tomto právnom základe, keby sme si zvolili článok 2.4 zmluvy o fungovaní Európskej únie, to by možno postavilo do lepšieho svetla kompetentnosť Európskej únie byť e, samostatnou v oblasti obrany. Malo by to politickú legitímnosť väčšiu aby si Európa mohla zadefinovať a implementovať spoločnú bezpečnostnú obranú politiku, vrátane progresívneho zaramcovania obrannej politiky. V niektorých oblastiach Európska únia má právomoc konať, podporovať, koordinovať čl- činy členských štátov EÚ. Máme právomoc podporovať kroky jednotlivých členských štátov EÚ a z tohto by mala vychádzať e, politický základ 2,4 článok a článok 173, ešte si to treba premyslieť. Ďakujeme, pán kolega. Pani Toja má slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa vyjadriť k priemyselnej politike, pretože iní kolegovia sa už vyjadrili k obrane. Len pár pri, pripomienok. Ďakujem pani komisárke, pretože konečne môžeme povedať, že priemyselná politika sa stáva e, jednou z priorít pre komisiu. Otázka je, či by sme nemali prevrátiť tie hodnoty zdaňovania, pretože doteraz sme hovorili, že priemyselná politika bola súčasťou rôznych sektorov, ale teraz by sa to malo urobiť presne naopak, Priemyselná politika by mala viesť obchodnú politiku a iné politiky. Mala by určovať ich priority. Ďalšia pripomienka. Európsky priemysel dnes eh, má veľkých šampiónov, ktorým musíme pomáhať, aby boli globálne konkurencieschopní. Čiže musíme pri, prepracovať právo hospodárskej súťaže, pretože zákony pochádzajú z čias, kedy hospodárska súťaž bola iba vnútroeurópska, nie medzinárodná ako dnes. A ďalšia vec, malé podniky potrebujú také sprevádzanie, podporu. Dnes hodnotový reťazec e, spočíva na schopnosti integrovať sa na, na úrovni toho globálneho hodnotového reťazca. Nie je jednoduché integrovať na svetový trh tieto malé podniky. My musíme nájsť niektoré systémy, inovačné systémy sprievodnej e, podpory pre, pre tieto podniky, e, niečo ako program Horizon. Musia byť schopné tieto podniky sa medzi sebou integrovať do toho, hodnotové, do toho e, reťazca vytvárania hodnôt. No a ďalšia pripomienka, musíme podporiť digitálnu revolúciu, pretože priemysel je predsa prepojený s podnikmi, ktoré produkujú služby. Dnes hovoríme skoro podnikoch, produkcii, službách, než o priemysle. A my musíme túto transformáciu podporovať a na to prepojiť aj vzdelávanie. Niektoré štáty, napríklad Nemecko, sú naozaj e, pokrokové v tejto oblasti. Integrácia práce a vzdelávania, to je niečo veľmi dôležité pre nás. No a toto všetko musí vstúpiť do politiky, teda priemyselná politika plus vzdelávanie. A ešte jedna vec, pán predseda. Čakáme na akčný plán od vás. Chceme, aby ste predložili skutočný akčný plán, e, konkrétny, precízny, operatívny. Ďakujem. Ďalší poslanec je Česla Výbor SEDE. Pán kolega Líc, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Som e, z Európskeho sociálno-demokratického hnutia. No. Vidím tu mnohé veci úplne inak, e, ako sa opisovalo. Máme veľkú výzvu, že európsky rozpočet e, sa bude investovať, ale národné štáty stále budú uh, exportovať uh, produkty. No a sme hovorili, že potrebujeme exportnú smernicu a zoznam, alebo globálny zoznam exportov. No a nemožné obísť, ne, nepredstaviteľné obísť pritom Európsky parlament. No a ďalšia vece, členské štáty by mali a, uh, spájať prostriedky inovatívnym spôsobom, a, ale sa tu neobjavuje. Otázka konverzie, no mali by ste sa venovať konverzii pre tých, pre tie podniky, ktoré to potrebujú, pretože z 15 typu tankov nám ostanú len dva a tie podniky potrebujú podporu tak, aby vôbec sa rozhodli, že podporia tento proces. Takže Musíme podporiť e, konverziu. Členské štáty musia venovať poolingu, sharingu. No a ja neviem, prečo by som ako poslanec mal uvoľniť e, e, rozpočtové prostriedky a nechať pritom súčasne obmedzovať moje práva a schopnosti. Ďalším rečníkom je pán Gajer. Ďakujem veľmi pekne. Ja nadviažem presne tam, kde, na, kde skončil kolega Líca. No ja neviem, s čom, čomu sa mám viac čudovať, keď si vypočujem návrh komisie, ale aj keď sledujem diskusie v tomto výbore, ale aj v rôznych iných výboroch, no tie zázraky, ktoré si, sa očakávajú od tohto fondu, ktorý má relatívne malý rozpočet, tá ako skoro sa rozpráva o objemoch, ten kontext. Už teraz ste mali problémy nájsť tých 500 miliónov. Kolega Butikofer na to správne poukázal. Odpor nie len vo výbore pre rozpočet, tam bude pomerne veľký. No a ja si mňa tiež nepokojuje tá ľahkovážnosť, ktorou sa hovorí o finančných prostriedkoch. My po Brexite prídeme od druhého najväčšieho čistého prispievateľa. Ja som ešte nepočul nikoho, že by povedal, že sa dajú stovky miliónov berať z inej a iné položky, alebo napríklad, že, rozpo, že polnohospodárska politika by nemusela byť taká drahá. No, že zažívame stále tú istú situáciu vo výbore, e, keď hovoríme o rozpočtu, rada chce, chce stále rezervy, musíme reagovať na nepredvídateľné veci, ale keď máme zasiahnuť do európskeho rozpočtu, no a teda e, musíme, musíme mať možnosť pomôcť prípade nepredvídateľných eh, situácií. No a sa hovorila, že členské štáty majú prispieť veľkými sumami, tak potom už eh, spornosť nebude vôbec žiadnou témou. No a ja mám veľké obavy z toho, že v konečnom dôsledku rozpočet eh, nenavýšime, ale budeme musieť finančovať ďalšie cieľe, pretože parlament nebude veľký odpor. No a ja myslím, že ďalšie veci budú rozhodované medzivládnom postupe a právomoci parlamentu budú obmedzované. No a to, že nie sme zohľadňovaní pri pre projektov, s tým už som sa vyrovnal, ale ja môžem zohľadom na to, či už niektorí kolegovia navrhujú národný zbojský priemysel a zaželám všetko dobré. Ďakujem ďalšia rečnička pani Lözing tiež z výboru SEDE. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja nadväžem na to, čo povedali, povedali predchádzajúci kolegovia. Myslím, že občania musia byť otvorene informovaní o tom, o koľko miliard tu ide, odkiaľ majú tie peniaze prísť a koľko peňazí, o čo menej peňazí bude k dispozícii na aké iné oblasti. Ale chcel som hovoriť o niečom inom. Som tiež zhrozená z tej skutočnosti, ako sa tu ohýba, ohýbajú e, zákony a právo. No, zrazu sa veci, ktoré sa obhajujú slovami e, obraná kapacita, vojaci budúcnosti, akcieschopnosť. No a z výboru e, ITRE, tak aby sa obišiel zákaz financovať, financovania z Lisabonskej zmluvy 41, e, z článku 41. Európsky súdny dvor v roku 2016 rozhodol, e, posúdil podobnú situáciu tak, že preskúmal Európsky právny akt, má dve komponenty a jedna z nich, ak je ako hlavná, pričom e, druhá je len e, vedľajšia, tak potom právny akt má byť založený na jednom právnom zákone, e, právnom základe a totiž tej hlavnej komponenty. A to z môjho hľadiska je tu časť obrana a bezpečnosť. No a pán McAllister a pani Fotiga, ale z toho budú mali rovnaký názor a že gestorským výborom malo byť AFED a SEDE. No a ja chcem položiť otázku, ako vy z hľadiska tohto rozhodnutia Európskeho súdneho dvora v tejto veci z roku 2016 koju posúdite aká bude. Ďakujem pekne, kolega Kohlíček, podpredseda, nech sa páči. Ďakujem, pán, Ďakujem, pán predseda. Počul som tu jeden úplný nezmysel. Posilnením obraného priemyslu sa budeme brániť proti terorizmu. Prosím vás, zabudnite na takéto niečo, to je hlúposť. Áno, Ďalej som tu počul veľmi zaujímavú vec. 175 zbraňových systémov existuje v rámci Európskej únie. Aby sme ich zjednotili, na to nepotrebujeme nejaké zvláštne dotácie. Na to potrebujeme rokovania medzi jednotlivými výrobcami. A podpora malých a stredných podnikov to je smiešná záležitosť. V Spojených štátoch vyrábajú zbranie veľké firmy. Ak chcete prospieť priemyslu dajte prostriedky nie tým spôsobom, že im ich vezmete na Connecting Europe Facility alebo na satelitnú navigáciu, pretože to potrebujeme pre rozvoj priemyslu. Zoberte tie prostriedky od niekiaľ inak, z inakadiaľ. Ak ochudobníte tieto dva spomínané programy, potom vezmete priemyslu a stavebníctvu pracovné miesta. A ešte jednu drobnosť. Ak by ste naozaj chceli niečo urobiť pre priemysel, urobte program na nové materiály, či už, či už kovové alebo nekovové, a na elektroniku, pretože prakticky vo všetkých systémoch, či už sú priemyslové alebo zbraňové, máme veľa materiálov, ktoré, ktoré dovážame dovážame ich od indických spoločností, čínskych spoločností, od firiem zo Spojených štátov a samozrejme tie potom ovplyvňujú, čo s tými materiálmi budeme robiť. Najmä Spojené štáty v tom majú bohatú skúsenosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Pani Ernst. No, no, no, no, no, no, no, no, krásne hodí do, k tým posledným príspevkom na diskusiu. Ja musím povedať, že som zarazená z toho, ako ľahkosťou sa hovorí o niečom, čo ešte pred niekoľkými rokmi by bolo nemysliteľné, v každom prípade tu na európskej úrovni. To je zbrojenie, o čo tu ide, to nie je nejaká priemyselná politika, o ktorej sa hovorí, ktorá mala byť posilnená, ide tu o finančnú podporu vojenského komplexu. No a vy tie peniaze, e, povedzme to jasne, zoberiete z Connecting Europe, zoberiete to ochrane klímy a z ďalších projektov, ktoré by bolo e, dobre podporovať, e, to výskumné projekty. A ani jedno slovo ste nepovedali a to ma rozčuluje o tom, ako sa vyrovnať s Brexitom. Vieme, že prídeme o veľké prostriedky a to chcete kompenzovať, aký, hm, aký výpočet je a e, plánujete krátiť prostriedky pre kohéznu politiku, polnohospodárstvo alebo životné prostredie. Ja chcem spýtať, čo odôvodňuje takýto zámer, ktorý nám tu prezentujete keď sa pozrieme do Južnej Európy, tak no, tam je potrebná priemyselná politika, pretože dlhé roky celé časti Južnej Európy boli deindustrializované. My potrebujeme podporný program pre infraštruktúru, cieľné inovatívne programy, ktoré zlepšia život ľudí, ktoré priniesú sociálno-ekonomický zvrat, živia voľby tak, eh, služby tak, aby sme mohli vôbec hovoriť o sociálnej, sociálnom pilieri. Ja musím povedať, že som šokovaná z toho, ako, ako bezstarostnou niektorí hovoria o tejto téme, s akom, ako nekompetentne nám komisárka uviedla tieto témy. Prišli sme na koniec zoznamu prihlásených rečníkov. Poprosíme teraz pani komisárku, aby odpovedala na položené otázky. Poprosíme ju o jej poznámky. Ďakujem pekne, pán predseda, ctené poslankyne, poslanci. Ďakujem pekne za všetky poznámky, aj otázky. Pokúsim sa zodpovedať po blokoch. Dúfam, že zodpoviem na väčšinu z nich. Nebudem hovoriť o viacročnom finančnom rámci. Hovorím, že je to testovacia fáza predmetného programu pre ďalší viacročný finančný rámec tam potom. Teraz však hovoríme o programe v hodnote 500 miliónov. Hovoríme o 500 miliónoch na dva roky 2019 a 2020. O žiadnych miliardách sa tu nehovorí. Prvá otázka, pani Grostec správne povedala, že doteraz tu išlo o otázku národných suverenit. Musím vám povedať, že za ostatné tri roky som si všimla, najmä na rade, prelom všetky členské štáty a skutočne všetky 28 členských štátov vrátane Spojeného kráľovstva sú za tento program. Dokonca aj minister obrany Spojeného kráľovstva vždy, keď sa zúčastňujem na Rade pre obranu, na stretnutí ministrov obrany, vyslovuje sa za tento program a vyjadruje mu podporu. Všetky členské štáty sú na našej strane. A samozrejme náš dlhodobý cieľ je strategická autonómia a preklenutie technologických rozdielov, vylúčenie externých a interných rizik a hrozieb a za E, počas rozhovorov s priemyselnými predstaviteľmi členských štátov EÚ sme zistili, že musíme vychádzať aj z konkurencie schopnosti európskeho priemyslu. Tak ako povedal pán Butikofer, boli tu pokusy zvýšiť spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ, ale poprvý raz máme situáciu, kedy máme plnú podporu myšlienke, ktorú sme položili na stôl A ide tu o sumu, ktorá nie je až taká veľmi vysoká pre tento sektor, istú sumu určiť, istú sumu európskych peňazí určiť na otestovanie toho, ako to bude fungovať. Pre e, toto priemyselné odvetvie to nie je obrovská suma. Nie sú to nejaké peniaze, ktoré ale k rozpočtu a k finančným otázkam sa vyjadrím potom neskôr. Ja naozaj dôverujem E, tejto veci po diskusii so všetkými aktérmi, ktorú som spomenula. Naozaj tomu verím, že týchto 20 alebo 30 sumy bude predstavovať prelomový dopad na rezort. Naozaj tomu verím. Niektorí z vás ste spomenuli, že potrebujeme aspoň dva členské štáty a aspoň tri veľké firmy, ktoré sa zapoja do predmetných projektov Hovorili ste, že projekty musia byť zosúladené s cieľmi zadefinovanými členskými štátmi EÚ. Projekty budú vyberané kvalifikovanou väčšinou členskými štátmi. Preto aj zapojenie malých členských štátov EÚ bude, dúfajme, týmto zabezpečené. Pokúšame sa. Ja osobne sa pokúšam byť v tomto bode čo najpragmatickejšia. E, stojí pred nami zložitá voľba v súvislosti s rozpočtom. Môžem vám však povedať, že naozaj mám dôveru v to, že tí, čo navrhujú rozmiestnenie týchto prvkov, Niektorí z vás, pán Butikofer, napríklad ste spomenuli programy, e, za ktoré mám zodpovednosť ja, Galileo, Kopernikus. Myslíte si, že by som poškodila svoje vlastné programy? Nie. Práve preto je niekoľko rozpočtových položiek a niekoľko rezerv nepres, ne, nepôjdeme za strop 10 eh, tisíc. Máme niekoľko bodov, v ktorých sa pokúš, pokúšame zhromaždiť peniaze. Ja som hovorila s kolegami, eh, komisárkami a komisármi o tom, eh, existujú obmedzenia súčasného rozpočtu, ktoré sú známe, ale musíme nás nájsť riešenia v tomto rámci. A ja dúfam, že sa nám podaria aj dobré kompromisy nájsť tejto veci s vami. Naozaj verím, že to stojí za to. Stojí to. Bude tu aj hospodársky dopad. Obranný priemysel predstavuje milión možností pracovných miest a obrovský podiel na HDP niektorých členských štátov EÚ, skutočne tu vznikne veľký reťazec vytvárania hodnôt, kedy aj malé firmy sa budú zúčastňovať na pridávaní hodnoty výrobkom. Čo navrhujeme my je obmedziť toto financovanie na firmy z Európskej únie, len z Európskej únie. Na to chceme použiť dve kritéria. Kritérium delokalizácie, teda prípravná aktivita, ktorá vyžaduje infraštruktúru, facility, zdroje. Všetko toto treba, aby bolo v členskom štáte niektorom EÚ. A druhá kritéria, 50-percentné vlastníctvo. Ja viem, že toto kritérium 50-percentného eh, vlastníctva eh, bolo kritizované, je ťažké ho v praxi uplatniť, ale práve preto vám kladiem otázku, je vašou úlohou niečo navrhnúť? Ja nemám kryštálovú guľu a v nej všetky riešenia, ktoré si každý deň prečítam. Musíme dosiahnuť tej najnovší účinok, zabezpečiť eh, participáciu malých a stredných podnikov a malých členských štátov EÚ. Ja vôbec nie som za fenomén e, geo návratu, geo return, a prechádzam do polštiny, pretože tento program musí pokrývať všetky členské štáty EÚ. Musia byť všetky zapojené, malé či veľké. Spomenuli ste mm, strednopríjmové firmy, ale my hovoríme o firmách strednej veľkosti Takéto e, spoločnosti, firmy v strednej Európe sú často prítomné v sektore obranného priemyslu, ale nie sú to veľké firmy, sú to firmy strednej veľkosti a programy, ktoré máme na mysli, z nich môžu čerpať aj takéto stredne veľké firmy alebo malé stredne veľké členské štáty, lenže musia mať záujem o tieto programy. Firmy musia prejaviť záujem o tieto programy. Ja pôjdem na turné po Európe, na prednáškové turné budem hovoriť o, s firmami, rokovať, budem hovoriť nie s najväčšími členskými štátmi EÚ, ale so všetkými tými členskými štátmi, ktoré majú sektor obrany a ktoré mienia sa zapojiť a chcem zabezpečiť, aby mali prístup k informáciám. Aj tie firmy, ktoré sú strednej veľkosti, aj tie firmy, ktoré zatiaľ v projektoch tohto typu neparticipovali. K firmám, ktoré nepochádzajú z EÚ, a teda asi aj e, Spojené kráľovstvo, myslím, že k tomuto bolo viacero otázok. Povedala som, že e, újmu E, užitok, pardon, užitok z týchto programov by mali mať firmy, ktoré sídlia v Únii. Zatiaľ aj tie, ktoré sú v Spojenom kráľovstve. Ale všetko ostatné závisí od rokovaní a Michel Bachne a ďalší e, musia rozhodnúť. Ja k tomu povedať nič nemôžem a teraz. Mnohokrát ministri z Veľkej Británia zo Spojeného kráľovstva sa e, vyjadrili v prospech spolupráce v oblasti obrany. V minulosti tomu tak nebolo, ale v poslednom čase tomu tak je. K horizontu do roku 2020. V oznámení ŠAPO, ktoré sprevádza oznámenie programu, sme veľmi jasne napísali, že budúci program obranného priemyslu EÚ by mal byť oddelený od FP9, najmä čo sa týka rozpočtu, pravidiel, postupov. Dúfam, že toto je jasná reakcia na rozpravu aj v tejto snemovni. Teraz k pesku. Pán Krasnodebsky, viete, náš program je e, samostatný, nesúvisí s peskom, ale boli mnohé apely a požiadavky členských štátov, aby sme ich prepojili. My sme to prepojenie nechceli, ale odpovedáme, že v niektorých limitovaných produktoch, nie vo všetkých projektoch, infraštruktúra sa napríklad nebude kvalifikovať. Nie, ide tu len o technologické projekty. Ale potom Opäť sme konzultovali s členskými štátmi EU a rozhodli sme sa zvýšiť spolufinancovanie na 30 a teraz nevieme, aké projekty, aké PESCO projekty budú navrhované. Ja do toho nejako nezasahujem, ale PESCO sme e, nastavili, odštartovalo sa to a polský minister obrany tiež často povedal,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 And I share this point of view. Zdieľam váš názor, ale analyzovali sme to z právneho hľadiska naozaj dôkladne. Preskúmali sme rozličné právne možnosti a teraz naozaj sme presvedčení, že tento právny základ, že práve článok 173 je tou správnou pevnou právnou základňou, právnym základom, ktorý by sa mal použiť. Ja viem, že potrebujete istý politický právny základ, tak povediac. Článok 2, 4, 2, 5. Tieto články v zmysle, ako sme ich preskúmali, nepredstavujú ako také právny základ. Nedajú sa použiť ako právny základ, aj keď sú prepojené s článkom 173. Takže zatiaľ po tejto hlbokej právnej analýze sme sa rozhodli, že príjmeme predmetný článok. Ak bude možnosť, znie hlas plena bez mikrofónu. V poriadku, ja nemôžem k tomu nič povedať, ale overím to, odpoveda pani komisárka. Teraz k malým a stredným podnikom, tam som sa už vyjadrila. Čo by som mohla povedať? Možno k posledným dvom bodom. Potrebujeme vytvoriť spoluprácu vnútri sektora. Pokúšali sme sa, boli isté pokusy, ale teraz máme veľmi špecifickú dynamiku, veľmi špecifickú chvíľu, kedy je treba tak urobiť, rozbehnúť to. Máme obmedzený rozpočet. E, samozrejme, ako som vám predtým už povedala, pred troma rokmi, keď sme začali s e, týmto mandátom, nemohla som vtedy vôbec veriť, že o 18 mesiacov budeme takto napredovať v oblasti obrany a v oblasti spolupráce v, v obrane. Takže pokúšame sa byť tak e, taký pragmatický, ako sa len dá s obmedzeným rozpočtom, počínajúc výskumom prechádzajúc k akcie schopnosti a takto vám to navrhujeme. Budem otvorená všetkým vašim námetom, návrhom, ale myslím si, že aj vy to vidíte tak ako ja. Je to niečo, čo musí začať v 2019, na jeho začiatku. Inak bude tento návrh nebude mať takú hodnotu, nebude taký zaujímavý pre členské štáty EÚ. A takisto som chcela zdôrazniť, že estonské predsedníctvo naozaj slúbilo, že v novembri tohto roka sa do toho vrhne. Takže bolo by dobre to urýchliť, ako sa len bude dať. A ja s vami rátam v tejto veci a chcem vám povedať, že sa spolieham na vašu podporu. A ešte k tým záležitostiam e, priemyselnej stratégie. Pán Martin, asi viete, že zdieľam váš názor k pravidlám konkurencieschopnosti. Tieto by mali mať globálny rozmer hospodárskej súťaže všetci aktéry, všetci, čo sa týka pracovných miest, spotrebiteľov, a, a hovorili sme o tom niekoľko mesiacov v komisii, pokúšala som si zmeniť e, postoje v komisii, pretože ja súhlasím v oblasti hospodárskej súťaže. Čo sa týka uhlíkovej dane, a mohli by sme vytvoriť rovnaké ihrisko pre všetkých na globálnom trhu. Mali by sme veľmi, veľmi opatrne zvážiť, či treba takto zasahovať do celosvetového obchodovania, do tohoto tkaniva, vzťahov medzi napríklad USA a Čínou obchodných. Tieto rokovania sa dejú. Ja viem, že to je pomalé v komisii, ale veci sú na stole, hovorí sa o nich. Zatiaľ sme priemyslu dali iba tri platby, príspevky, ale bude sa to revidovať. Toľko moja odpoveď. Môžem povedať len toľko, že máme tú iniciatívu. Pánu Kohličkovi som chcela povedať o kritických surovinách, o kovoch, aby sme dokázali znížiť závislosť na dovoze z Číny a ďalších tretich krajín. Hovoríme o tejto téme aj v našom e, sociohospodárskom balíku, takže tiež sa o tom hovorí v komisii. Ďakujem. Neviem, či mám ešte nejaké, či nejaké otázky neboli zodpovedané. Ďakujem pekne, pani komisárka, hovorí pán predseda, za túto hĺbkovú diskusiu. Všetky poznámky budú vzaté na zreteľ tým či oným spôsobom Európskou komisiou, možno nie vo svojej úplnosti, lebo to nie je možné, ale niektoré z nich by mohli vplyv, mať vplyv na všeobecný postoj Európskej komisie. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že Európsky parlament vo všeobecnosti podporuje takýto program, nielen členské štáty. O tom veľmi dobre vieme. Ďakujeme kolegovia za všetky námety poznámky, ako zmeniť, ako zlepšiť tento program. Tieto poznámky sú vždy dôležité. A milí priatelia, myslím si, že sa blížime ku koncu vymedzeného času. Máme pred sebou 3 minúty. Chce sa niekto ujať slova? Nemyslím. Nemáme nič v bode rôzne a stretneme sa 10, 11. a 12. oktobra. Ďakujeme pekne, dobrú noc, ďakujeme, že ste prišli.